Pekné dobré ráno, vážení kolegovia. Vážené dámy a páni, pekné dobré ráno. E, e, veľmi ma mrzí, že e, som vo meškaní 8 minút. Nie som si istý, že všetci ste boli tu prítomní pred 8 minútmi, minútami. Zapadoval som sa veľmi dôležitou vecou. Televízny kanál Arte e, pripravuje e, program e, vrátanie aj nášho výboru ITRE. Chytili ma cestou a musel som si počínať ako herec. Nebolo to pre mňa jednoduché, trošku som bol nervózny, ale E, teraz okamžite e, rozbehneme našu schôdzu, pretože e, meškame už niekoľko minút. Takže schválenie programu. Ak nemáte žiadne pripomienky, môžeme považovať program za schválené bez akýchkoľvek zmien. Oznámenia predsedu. Dnešné odpoludnejšie zasadnutie sa začína o 14.30. Je to dôležité. Prvýkrát v dejinách začíname nie o 3, ale o 14.30. Radi by sme ukončili schôdzu o 6. A do budúcnosti sa z toho samozrejme stane e, pravidlo. Pretože e, koordinátori e, začnú o 5. a nie o 5.30. Takže schválenie zápisnice od 4. septembra 2017, mm, tak nemáme námietky, nebudeme ich mať do konca tejto schôdze, mm, zápisnicu budeme považovať za schválenú. A ešte niekoľko e, bodov navyše. Prejdeme k bodu 4 programu. Urychlené inovácií spojených s e, čistou energiou som spravodajcom e, e, tohto spisu. Budeme rozoberať návrh správy. Vychádzame pritom z oznámenia komisie balika pre čisté energie. Je to veľmi dobrá príležitosť, aby sme sa široko pozreli na uh, energetickú transformáciu a nové e, návrhy nášho výboru e, v oblasti energetiky. Máme k dispozícii takmer hodinu, zhruba 45 minút, aby sme mm, urobili v tejto veci rozpravu. Takže začnem chcem e, vám približiť túto správu. Oznámenie komisie je dobrým návrhom vo svojej správe som sa chcel sústrediť na kľúčové problémy z hľadiska všetkých zainteresovaných. U, u, v bode 2 správe spomínam e, ekosystém pre inovácie. Je veľmi dôležité, aby sme vedeli, kto všetko je do toho zaangažovaný, e, ktorí sú z nášho hľadiska tí, najdôležitej, tí najdôležitejšie aktéry. A pohľad e, zainteresovaných strán e, je zrkadlený v štyroch dôležitých oblastiach. Jednak vnútorný súlad našich aktivít, e, inovácie v oblasti energetiky, e, počnúc výskumom a použitím si vyžaduje predvydateľnosť Navrhujem e, zvýšiť koherentnosť e, e, rámca, regulačného rámca únie, aby inovačné organizácie sa v tom vedeli zorientovať, aby sa to lepšie riadilo na úrovni Európskej únie a dúfam, že aj na úrovni členských štátov a jednotlivých subjektov. Bo, druhý bod. Dlhodobá istota z hľadiska financovania. Vieme, že pre voľné trhy je to veľmi dôležité. E, E, dostatočné financovanie e, z 9. E, rámcového programa i inovačné finančné nástroje, vrátanie rôznych kombinovaných nástrojov a premého financovania občanmi tzv. crowdfundingu. Takáto istota je veľmi dôležitá pre hospodárstvo v všeobecnosti, a najmä pre inovačné systémy. Tretí bod. Globálne súvislosti. Potrebujeme mať konkrétne možnosti, aby sme znásobili investícii do e, inovácie, aby sme zabezpečili aj delbu práce medzi e, vedúcimi krajinami. Takisto treba zavadzať konkrétne nástroje na podporu e, vývozu inovačných technológií napríklad čistých technológií, je veľmi dôležité, aby sme ich vyvážali do Číny, Indie, niektorých ďalších štátov, ktoré ešte nie sú pripravené e, e, skoncovať s využitím uhlia aj v dlhodobej e, perspektíve a na to potrebujú podstatne lepšie technológie. Štvrtý bod. Občania energetická transformácia a inovácia musí ísť ruka v ruke so zmenou myslenia táto má asi najväčší význam. Musíme e, zvyšovať e, povedomie občanov a používať konkrétne nástroje, poskytovať občanom služby, aby e, smých postupne zaangažovali do tejto transformácie, aby mali voľbu, e, e, možnosť zvoliť si inovačné e, produkty a riešenia. Jednoducho povedané, musíme meniť svoj celkový životný štýl. To isté platí aj pre obnoviteľné zdroje energie, ale v tomto konkrétnom prípade hovoríme o inováciách. Vo svojej správe nemám nejaké návrhy, pokiaľ ide konkrétne zdroje, obnoviteľné zdroje vodík. CCS robím to zámerne. Chcem sa venovať systémnym problémom, systémovým problémom a zdôrazňujem neutralitu eh, technológií, ktorá je zaručená zmluvami musíme mať na mysli nielen e, celý inovačný reťazec, ale e, e, mať na mysli inovácie samotného systému s dôrazom na technologickú neutralitu. To považujem za samozrejme. Envy doprava a výbor regionov majú pripraviť svoje stanoviská a veľmi dobre vieme, že odvetvie dopravy využíva obrovské množstva energetických zdrojov, asi 30-40 zdrojov e, všetkých primárnych energetických zdrojov. E, ďalších 40 e, sa využíva v oblasti bývania, takže spolu je to zhruba 70 doprava a bývanie. Čiže E, veľmi dôležité bude stanovisko e, výboru pre dopravu a spolupráca s regiónmi. A chceme zabezpečiť e, celkovú transformáciu. O 25 sekúnd som to prekročil, takže toľko vodom, Ďakujem veľmi pekne. A teraz odovzdám slovo tieňovým spravodajcom. Pán Korom Bacher v, meste, v mene SAD. Veľmi pekne ďakujem, pán Buzek. V prvom rade by som vám chcel poďakovať za veľmi eh, rozsahlú prácu, za dobrú spoluprácu eh, pri príprave správy. A teraz k prvému bodu, ktorý by som chcel vyzdvihnúť. To sú geografické rozdiely medzi členskými štátmi, tie sú očividné. Stalo sa bežným eh, hovoriť, že eh, zvýšenie kohezných fondov ide pre stredné a východnú Európu a zatiaľ, čo inovačné fondy sa venujú najmä západnej eh, Európe. Mali by sme prekonať takéto chápanie, nemôžeme s tým byť spokojní Geografické rozdiely sú očividné, pokiaľ ide o inovačné e, produkty v oblasti e, energetiky. Musíme to riešiť. Štatistiky patentného úradu hovoria o tom, že iba 5 členských štátov majú na svojom konte 80 zapatentovaných inovácií v tejto oblasti. Je samozrejme, že finančná podpora výskumu a inovácií e, musí ísť tým najlepším e, projektom, ale e, existujú dobré technologické centra, výskumné centry v celej Európe. E, ďalší bod, ktorý by som chcel zdôrazniť v tejto oblasti, e, e, ako využívame fondy Horizont 2020 a EFC, by mali zvažovať stimuly pre zlepšenie geografické lokácie a zároveň zabezpečiť, aby Európska únie vždy kladla dôraz na vynikajúce výsledky. únie a vlajkové iniciatívy dali by sa tam pridať ďalšie fondy, musia dôrazne skúmať e, vzťah medzi inováciami, e, čistými energiami a e, zdôrazňovať sociálnu inklúziu a rovnosť. Mali by sme minimalizovať sociálne negatívne dopady a využiť príležitosti na vytváranie kvalitných pracovných miest a hospodársky rast. Ďalej, poskytnutie e, väčších právomocí regionálnym a e, miestnym samozprávam, ktoré niekedy konajú rýchlejšie než e, unijné inštitúcie. To je potrebné, aby sme nasadzovali inovácie v oblasti čistých energií. A posledná poznámka E, vec, ktorú by som rád zdôraznil. Povedali ste, že nechcete sa venovať e, e, špecifikom a zostať technologicky neutrálny. Ale keď hovoríme mobilite na základe elektrickej energie a vodika, musíme zmeniť myslenie. Doprava musí zohrovať vedúcu úlohu v tejto transformácie. Komisie by si malo uvedomiť prínosy elektromobilov, eh, vodíkových eh, eh, vozidel a vytvárať stimuly pre nové obchodné modely, podporovať inováciu, financovanie inovácií v tomto smere a ďalší rozvoj riešení pre ukladanie paliv a nabíjanie elektromobilov. Ďakujem pekne, pán kolega. V mene Alde, pani Meissner. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Takisto veľmi pekne ďakujem za vašu činnosť ako spravodajcu. Vo všeobecnosti podporujeme e, ambíciu e, riešenia konkrétnych možností podpory e, transformácie inovácií po tom, čo sme dostali baličky nových legislatívnych návrhov, je najvyšší čas, aby sme premýšľali o tom, ako e, únie môže zostať e, e, vo vedúcom postavení v oblasti inovácií a rady by som zdôraznila 5 ďalších veci. Poprvé, e, e, inovácie e, sú riadené inovátormi. Mali by sme sa sústrediť na to, ako ich podporiť v ich činnosti a nemusíme na to vytvárať nové inštitucionálne štruktúry. Treba hľadať rovnováhu medzi predvydateľnosťou, ktoré zaistia dlhodobú investíciou a prúžnosťou, aby sme vedeli reagovať na nové technológie a e, maximalizovať ich využitie na trhu. Po druhé, oceňujeme e, to, že vy ako spravodajca trváte na väčšej koherentnosti medzi existujúcimi nástrojmi a lepšej koordinácii na úrovni únie. E, e, zlepšenie e, informovanosti o týchto nástrojoch je veľmi dôležité, najmä pre menšie inovačné podniky, malé stredné podniky, ktoré častokrát nevedia alebo nemajú správne informácie o existujúcich finančných riešeniach. Po tretie, súhlasíme s tým, že je potrebné stanoviť priority e, e, zásadných systémových inovácií, e, potrebe zvýšiť energetickú účinnosť a umožniť inovácie. Treba podporovať inovácie vo viacerých smeroch a trvanie na konkrétnej technológii môže braniť iným alternatívnym technológiám v ich rozvoji. Po štvrté, Súčasný e, výskumný rámec je hlavným nástrojom na podporu e, výskumu v Únii. Zatiaľ, čo musíme byť ambiciózni, pokiaľ ide o alokácie finančných prostriedkov v rámci ďalšieho rámcového programu, nemali by sme ísť nad rámec e, nášho mandátu a trvať na konkrétnych percentuálnych podeloch a napokon súhlasíme s tým, že e, spotrebitelia a poloprofesionálni spotrebitelia majú kľúčovú úlohu, avšak trhové nástroje, transparentnosť a e, spravodlivá hospodárska súťaž e, sú dôležité, aby sa to sa stalo realitou. Ďakujem veľmi pekne a teším sa na našu spoluprácu. Veľmi pekne ďakujem, pani kolegyňa. Pán Dalunde. EU har undertecknat Parisavtalet och det för... Európska únia podpísala COP21, preto by si mala dostať svojim povinnostiam. Ide o ambicióznu politiku, ktorá bola avizovaná e, v politike energetickej. Treba mať ambicioznejšie ciele, ekonomické zdroje a priority musia byť v súlade budúcom období treba zelené inovácie v oblasti obnoviteľných energií. Ide o to, aby to bolo dobré pre klímu a je to dobré aj pre konkurencieschopnosť EÚ. V oznámení komisie sú celkom jasné pokyny viac inovácií, a menej fosílnych energií. A to je dobré východisko pre zelený rozvoj. Očakávam e, naozaj na mož, možnosť spolupráce, aby EÚ dosiahla čo najpotrebnejšie e, pomôcky na dosahovanie svojich e, cieľov. Mister... Ďakujem pekne za vaše poznámky. teraz pán Benita Zuaga v mene um, skupiny GUE. Pekné dobré ráno, vážne pán predseda, pekné dobré ráno všetkým. V prvom rade by som eh, chcel poďakovať hm, pánovi spravodajcovi za ten dôraz, ktorý kladie na eh, uvedenú problematiku. Súhlasíme s tým, že potrebujeme mať čistejšie energie a inovácie by mohli byť tou pákou, eh, ktorá zabezpečí e, dlhodobo držateľný rozvoj. Ale nesme to byť e, e, jedinou pakou. Samotné inovácie nie sú nejakým zázračným nástrojem, nesmieme sa nechať zlakať do tejto pase. Treba tiež sa orientovať aj na sociálne inovácie. Musíme transformovať energetiku a demokratizovať toto odvetvie. Mm, existuje e, práva z vlastnej iniciatívy, ktorá sa venuje e, spotrebiteľskej politike. Domnievam sa, že transforma- hybnou silou transformácie by mali byť e, občania. A preto sa mi páči dôraz na mm, spotrebiteľov, poloprofesionálnych spotrebiteľov a miestne iniciatívy E, napríklad v Španielsku 50 e, e, energie by dokázali vyrobiť občania. Myslím si, že to platí aj pre celú Európsku úniu. Ale pokiaľ ide o negatívnu stránku, v tomto návrhu podľa mňa sa robí chyba. Veľký dôraz sa kladí na, mm, sa kladie, prepačte, na energetickú účinnosť a na jej definíciu. Namiesto toho, aby sme eh, hovorili o technologickej neutralite, treba e, viac dôrazniť potrebu využívať obnoviteľné zdroje Európskej únie. Ďakujem veľmi pekne, vážne pán kolega. Pán Šurcer ako ďalší. Ähm, ja, ich bin kein Schattenberichterstatter, aber möchte mir trotzdem erlauben, als Mitglied hier im Ausschuss ein paar Worte zu dem... Nie som äh, äh, e, spravodajca, ale ähm, poviem nieko slovom äh, o e, správe. sú tu veľmi dôležité oblasti, pokiaľ ide o financovanie pri transformácii energetického systému v Európe. Dve poznámky, pokiaľ ide o e, financovanie výskum v oblasti energetiky treba zdôrazniť jednoduchší nebyrokratický postup eh, pri eh, financovaní eh, výskumu E, vrátane e, vo mnohých štátoch, e, vrátane Nemecka, vystáva otázky, či je to sa má robiť na národnej alebo je európskej úrovni. Na národnej úrovni, úrovni je to podstatne dlhšie, umožňuje to rozhodovať rýchlejšie pri využití menších kritérií. na národnej úrovni existuje niečo viac prostriedkov než na európskej. A ďalšia vec, geografický e, e, prvok pri energetických inováciách výskum v takých silných krajinách ako e, Veľká Británia a Švajčiarsko treba tiež zakomponovať a takisto keď hovoríme o rámci program, musíme zahrnúť tam Turecko, pokiaľ ide o výskumné strediska, a univerzity. Mali by sme otvoriť takéto možnosti v oblasti výskumu bez ohľadu na e, komplikovanú e, politickú situáciu alebo spoluprácu medzi Tureckom a Európskou úniou. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne, kolega. Ak sa smiem spýtať Európskej komisie, Uh, by som jej teraz slovo. Pán Filip Turkens. Generálne riaditeľstvo Research. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda. Európska komisia ďakuje eh, pánovi Buzekovi a ostatným členom eh, parlamentu za návrh eh, k tomuto správy k eh, tomuto oznámeniu. Prejavujete tým vysokú eh, mieru pochopenia a zasadzovanie sa tohto výboru o podporu inovácií. Návrhy, ktoré eh, výbor robí, podporujú naše oznámenie. Bude nám to teda pomáhať pri implementácii, ktorá práve prebieha. A naše aktivity prebiehajú už e, takmer rok a v novembri e, sa k ním vyjadríme. Berieme na vedomie váš návrh, že integrované národné e, energetické klimatické plány by mali prispievať k lepšej koordinácii programov. Pripomíname v tejto súvislosti dôležité, že informácie sú odrazené v týchto integrovaných národných energetických a klimatických e, plánoch. Aj investície e, do roku 2030 aj na tento rámec. Toto umožní efektívne e, energetické inovatívne stratégie vo všetkých členských štátoch aj v EÚ. Koordinácia, synergie sú tiež potrebné pomocou nástrojov financovania, Začiatočné e, kroky k jednému jednotnému poradenskému miestu už boli prijaté v tomto septembri na, v, strany parlamentu a rady. A tie budú podporovať ďalšie úsilie efektívne e, vytvárať e, projekty a vyznať sa v tej zložitej spleti možnosti financovania, ktoré EÚ poskytuje Treba podporovať inovátorov, e, uplatňovať e, princípy e, inovácie spomenuté v balíčku mobility. Verejné obstarávanie by mohlo zohrávať dôležitú úlohu pri zavádzaní inovácií na trh. Balíček v tejto súvislosti bol prijatý 3. oktobra 2017 zo strany komisie. Týka sa, podpo- týka sa podpor inovatívnych projektov vo všeobecnosti, tiež to predstavuje krok vpred. Implementácia oznámenia e, posilňovať e, inovácie v oblasti čistej energie e, si vyžaduje aj iných podporovateľov, digitalizáciu, legislatívu, štandardy, spadajúce do kompetencie viacerých služieb e, komisie. Snažíme sa zlúčovať viaceré e, aspekty čisté energie a inovácií, aby sme urýchlili e, vlastne postup diskusie o tom, ako má vybera, vyzerať 9. rámcový program práve prebiehajú. Berieme na vedomie vaše návrhy týkajúce sa rozpočtu Vaše e, hodnotenie si bude vyžadovať e, veľké zvýšenie, aby sme dosiahli klimatické e, zmeny a, a podobne. To nás neprekvapuje. Berieme na vedomie aj vaše návrhy, pokiaľ ide o európske líderstvo v globálnych technológiách čistej energie. My sa usilujeme v rámci obchodných rokovaniach, ale členské štáty majú naďalej kompetencie dôležité kompetencie, pokiaľ ide o e, podporu exportov čistej e, technológie čistej energie. Ďakujem pekne. Well, let me, let me thank all the colleagues, <clears throat> shadow rapporteurs and others, to support uh, in general my report. I will take into account... Ďakujem, zoberieme do úvahy všetky vaše pripomienky. Vo všeobecnosti povedané, samozrejme, by sme mali kráčať smerom k zdrojom čistej energie. Nie, e, používa sa to teda takým spôsobom, ako to popísal e, náš kolega zo Zelených, ale pre mňa je dôležité znižovanie emisí vo všeobecnosti. Nie však len CO2, to je teraz veľmi populárne, ale je SO2, NOx, jemné častice. Využívanie biopály, biomasy môže viesť dokonca ešte k nebezpečnejším situáciám než pri používaní fosílnych eh, palív napríklad v prípade diaľkového vykurovania a podobne. Dôležitou témou je smog. Takže je veľmi veľa vecí, ktoré treba zohľadniť, nie len problém klimatických zmien. Preto som chcel navrhovať vyváženejšie riešenia. Som samozrejme otvorený e, vašim návrhom, pozmaňovacím návrhom, e, nápadom e, tieňových spravodajcov. 17. október 2017 je lehota na um, podávanie pozmeňovacích návrhov. Takže budúci týždeň 17. oktobra 12.00 vypršťa lehota 27. E, to budeme e, preberať. V januári budeme o tom hlasovať na ITRE a v marci e, sa bude o tejto téme hlasovať na plene. Do 27. a 28. novembra teda máme čas na stretnutia teňových správodajcov. Bude to ťažká práca, ale verím, že sa nám podarí vypracovať dobre kompromisné návrhy. Teraz by sme prešli k ďalšiemu bodu, ktorým je hlasovanie, ale sme trošku v časovom predstihu, čo znamená, že je potrebné čakať na príchod všetkých kolegov približne 20 minút. Takže máme kratučku prestávku na cigaretu, kávu. Nie, cigarety nie, to e, je nezdravé. Thank you.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 Ladies and gentlemen, let us take our seats and let us start. Dámy a páni, začneme s hlasovaním už 10 hodín. Je streda 10 hodín. Máme e, dva legislatívne návrhy pred sebou pripravené na hlasovanie Najprv začneme s testovacím hlasovaním. Ako vždy otváram hlasovanie. Prosím, stlačte gombíček. Zelený, červený alebo žltý. Končím hlasovanie. Škoda, ak nemáte kartičku, to ma veľmi mrzí. Zdá sa, že testovacie hlasovanie dopadlo dobre, takže pokračujeme ďalej. Prosím, netelefonujte e, cez vaše mobily, ukončite vaše diskusie. E, návrh smernice e, meniacej platnú e, smernicu energetickej hospodárnosti budov. Spravodajcom je Bent Bensen. Budeme postupovať e, jeden pozmeňovací návrh po druhom, takže 203 e, za, proti, zdržali sa. Preveríme si to elektronicky. Otváram hlasovanie. Končím hlasovanie. Je to prijaté. Kompromis 1 za, proti, zdržali sa prijaté. Dodatok ku kompromisu 1 za, proti, zdržali sa. To si preveríme elektronicky. Doplnok ku kompromisu 1. I close the vote. Končím hlasovanie. Kompromis 2 za, proti, zdržali sa prijaté kompromis 3, za, proti, zdržali sa prijaté 2, 0 e, e, a 8, za, proti, zdržali sa zamietnuté, kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijaté 2, 2, 5 za, proti, zdržali sa, to si preveríme, 2, 2, 5. Končím hlasovanie. 229 za, proti, zdržali sa, to si preveríme. Končím hlasovanie. Zamietnuté ešte raz 227 za, proti, zdržali sa, to si preveríme. 227, kontrolujeme, končím hlasovanie prijaté 228 za, proti. To si preveríme. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 2, 3, 0 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 2, 3, 5 za. Proti. Zdržali sa zamietnuté. 2, 3, 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté 2, 3, 6 za, proti, zdržali sa, to si preveríme, 2, 3, 6. Končím hlasovanie, zamietnuté. 2, 3, 7 za, proti, zdržali sa, Zamietnuté 2, 3, 8 za. Proti zdržali sa. Zamietnuté kompromis 5 za. Proti zdržali sa. Prijaté kompromis 5A za. Proti. To si preveríme. Kompromis 5A. Končím hlasovanie. O, veľa kolegov sa zdržalo. Je to teda prijaté. Kompromis 6 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 7 za, proti, zdržali sa, prijaté. 2, 5, 8 za, proti, zdržali sa, to si preveríme. 2, 5, 8. Preverujeme si 2, 5, 8. Zamietnuté kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 9 za, proti, je veľa proti. Preveríme si to. Možno by som to mal vyvolávať pomalšie. Takže kompromis 9 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa prijaté. 5 strán dopredu 10 a za, proti, zdržali sa prijatí je za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté. Kompromis 12 za, proti, zdržali sa prijaté. 3, 2, 5 za, proti, Zdržali sa, to si preveríme. 3, 2, 5. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 53, pozmeňujúci návrh NV, za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 13 za, proti, zdržali sa, prijaté. Kompromis 14 za, proti, zdržali sa, prijatý. 5, 7 a prvá časť za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 3, 3, 9 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 58 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 15 za, proti, zdržali sa, prijaté. 7 strán prelistujeme. Doplnok k 15 za, proti, zdržali sa, to si preveríme. Doplnok 15 preverujeme. Končím hlasovanie zamietnuté. Kompromis 16 za, proti, zdržali sa, prijaté. Približne 7 stran prelistujeme. Kompromis 17 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 18 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 19 za, proti, zdržali sa prijatí, 3, 4, 1 za, proti, to si preveríme, 3, 4, 9. 3, 4, 1, končím hlasovanie, zamietnuté, kompromis 20, Pozmývací návrh 372. časť. Za, proti. Preveríme si to elektronicky. 372 časť. Končím hlasovanie zamietnuté. Kompromis 20 za. Proti zdržali sa prijaté 405 za. Proti zdržali sa zamietnuté. 410 za, 405, e, overujeme si hlasovanie. 405. Končím hlasovanie zamietnuté. 410 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 21 za proti, zdržali sa prijatí. 4, 2, 3 za, proti, zdržali sa. Preverme si to. 4, 2, 3, končím hlasovanie. Je to zamietnuté. 57 <clears throat> druhá časť za, proti, zdržali sa. Toto si určite musíme preveriť, nie je to jasné. Končím hlasovanie. Prijaté. 447 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 22 za, proti, zdržali sa, prijatý. Doplnoku kompromisu 22 za, proti, Zdržali sa to si preveríme. Doplnok ku kompromisu 22. Preveríme si to. Končím hlasovanie. Zamietnuté. Kompromis 23 za. Proti zdržali sa. Prijaté doplnok ku kompromisu 23 za. Proti. Preveríme si to. Doplnok ku kompromisu 23. Končím hlasovanie Je to prijaté 4, 7, 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté 4, 7, 4 za, proti, zdržali sa, preveríme si to 4, 7, 4, overujeme 4, 7, 4. Končím hlasovanie Zamieta sa 477 za. Proti zdržali sa zamietnuté 478 za, proti zdržali sa zamietnuté. Pozmývací návrh 479 je stiahnutý. 481 za, proti zdržali sa zamietnuté. 472 za, proti zdržali sa zamietnuté. 4, 8, 2 za, proti, zdržali sa, to si preveríme. 4, 8, 2. Končím hlasovanie. Zamietnuté. 4, 8, 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 484 za, proti, zdržali sa, zamietnuté kompromis 24 za, proti, zdržali sa, prijatý 7 stránok dopredu, pre, eh, listujeme 69 za, proti, preveríme si 69 od Envy. a končím hlasovanie zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5, 2, 3 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 5, 2, 4 za, proti, zdržali sa zamietnuté, 5, 2, 4. Končím hlasovanie zamietnuté. Kompromis 25 za, proti, zdržali sa, prijaté. prelistujeme 6 strán, 74 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. 5, 6, 3 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 26 za, proti, zdržali sa, prijaté. 29 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 29a, prijíma sa. 573 za, proti, zdržal sa niekto, to si preverme. 573. Končím hlasovanie. Zamietá sa. 29b za, proti, zdržal sa niekto, príjim sa. 13 za, proti zdržal sa niekto, prijíma sa 27 za, prepáčte, 5 ešte, 5, 8, 3, prepáčte, to som sa ja pomýlil, 5, 8, 3 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa, 27 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 590 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 50, 591 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 31 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 32 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. Doplnok 32 za, proti, zdržal sa niekto, príjma sa. 691 za, proti. To si preverme. 9. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 6, 9, 2, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 6, 2, 1 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 2 spoločne, 6, 2, 2, 6, 2, 4 za, proti, Preverme si oba. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 625 za, proti, zdržal sa niekto. Zamieta sa. 626 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta 623 za, proti, Zdržal sa niekto? Preverme si 623. 623 preverujeme a končím hlasovanie. Zamieta sa. 28 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjma sa. Doplnok 28 za. Proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 33 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 71 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. NV2 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 72 za, proti. To si prosím preverme. Končím hlasovanie. Vidíte, mali by ste hlasovať e, hneď. A ja by som mal asi hlasovať, alebo ja pomalšie. 73 za, proti. Preverme si to. 73. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 74 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 76 za, proti, zdržal sa niekto, to si preverme. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 7-7 za, proti, Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 34 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. 35 za. Proti. Zdržal sa niekto? Príjima sa. 88 za. Proti. Zdržal sa niekto? To si preverme. 88. Zamieta sa. 36 za. Proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 97 za. Proti. Zdržal sa niekto, to si preverme. 97. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 37 za proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 39 za, pardon, 38 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 39 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma 40 za, proti, zdržal sa niekto, príjima sa. 98 za, proti, Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 1.7. 107. Za, proti, zdržal sa niekto? Zamieta sa. 108 Za, proti, zdržal sa niekto? Zamieta sa. 1.1.0. Za, proti, zdržal sa niekto? Zamieta sa. 1, za, proti, zdržal sa niekto? Zamieta sa. 41 za, proti zdržal sa niekto, príjima sa. 42 za, proti zdržal sa niekto, príjima sa. 1, 2, 6 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 43 za, proti zdržal sa niekto, príjima sa. 44 za, proti zdržal sa niekto, príjima sa. 1, 3, 3 za, proti zdržal sa niekto, zamieta sa. 1, 3, 4 za, proti, zdržal sa niekto. Tu si preverme. 1, 3, 4. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 1, 3, 5 za, proti, zdržal sa 1 5 za, proti, zdržal sa niekto, Samieta sa. 5, končím hlasovanie. Prijíma sa, ďakujem. Vyhrali ste. 1, 3, 6 za, proti. Preverme si to ešte raz. 1, 3, 6. 1, 3, 6. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 1, 3, 7 za, proti. To si ešte raz preverme. Končím hlasovanie. Príjima sa. 1, 8 za. Proti. Zdržal sa niekto. Príjima sa. NV16 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 9 za. Proti. Zdržal sa niekto. To si preverme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 44A za, proti. Stržal sa niekto, prijíma sa. 45 za, proti, Stržal sa niekto, prijíma sa. 46 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 1, 4, 3 za, proti, to si preverme. 1, 4, 3. Končím hlasovanie. Samieta sa. 1, 4, 4 za, proti. Zdržal sa niekto, prijíma sa. 1, 4, 5 za, proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 47 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 48 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 155 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 156 za, proti, to si preverme. 156. Preveríme si 156. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 157 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Kompromis 49 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 50 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. 172 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa 169 za, proti, zdržal sa niekto. Preverme si 169. 169 preverujeme. Prijíma sa. 170 za, proti, Ešte raz si to preverme. 1.7.0. Končím hlasovanie. Zamieta sa. 1.7.5 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 1.7.6 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. NV27 za Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. NV29 za. Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. 179 za. Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. 180 za. Proti? Zdržal sa niekto, zamieta sa. 181 za. Proti? Preverme si. 180 preverujeme. Hlasujme. Končím hlasovanie. Prijíma sa. 30 za. Proti. Zdržal sa niekto, zamieta sa. 1, 8, 3 za. Proti Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 51 za. Proti. Zdržal sa niekto? Prijíma sa. 187 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 188 za. Proti. Zdržal sa niekto? Zamieta sa. 181 za. Proti. Zdržal sa niekto? Preverme si 1. 1 8.1. Končím hlasovanie. Prijíma sa. Kompromis 52 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijíma sa. 193 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. 194 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamieta sa. NV32 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. NV33 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. Kompromis 53 za, proti, zdržal sa niekto, prijíma sa. Jedna 199 nehlasujeme, ale 201 hlasujeme za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. 59 za, proti, zdržal sa niekto, zamieta sa. A teraz záverečné hlasovanie návrhu správy v pozmenenom znení, a to elektronicky. Hlasujme. Končím hlasovanie. Dobrý výsledok, blahoželáme. Blahoželujeme spravodajcovi. A teraz budeme hlasovať, aby sme začali medziinštitucionálne rokovania na základe predpisu 69c. Hlasujeme elektronicky. Hlasujeme prosím teraz. Končím hlasovanie. Obrovská väčšina, ktorá rozhoduje, že pôjdeme do medziinstitucionálneho rokovania. Ďakujem vám, pán spravodajca. Priatelia, prepačte ešte pár slov od pána spravodajcu. Pár, moment, pár momentov. V stručnosti chcem poďakovať e, tieňovým spravodajcom za dobrú spoluprácu. Získali sme väčšinu pre trialóg a teším sa e, na spoluprácu. Chcem poďakovať všetkým zamestnancom. E, ešte raz ďakujem. Teraz druhé stanovisko a hlasovanie, návrh stanoviska, kde sa pozmenuje množstvo právnych aktov, kde ide o použitie kontrolného postupu. Ide o jednotné hlasovanie elektronické, kde ide o list pre jury. Hlasujeme. Hlasovanie končím. Je tu väčšina. Ďakujem vám veľmi pekne za hlasovanie. Túto časť nášho stretnutia sme e, ukončili a môžeme prejsť ďalšej časti a tu ide o ITER. Uh, e, yeah, it's a, e, uh, ITER. Very important topic in our, on our... Veľmi dôležitá téma na našom programe. Kolegovia, ak chcete e, opustiť immediately, quietly e, našu miestnosť, e, činte tak v tichosti bez prebytočných diskusí.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 Uh, Kolegovia, rád by som poprosil pána spravodajcu, pána kolegu Bensena a ďalších, A tam v pozadí sály, prosím vás, sadnite si alebo odíďte. Ďalšie možnosti nie sú. Sadnite si všetci, prosím. Alebo okamžite zmiznite. Uh, thank you very much. Ďakujem. Téma je to veľmi dôležitá. To sú zodpovednosti v oblasti ITER. Je to náš príspevok k reformovanému projektu ITERu pán Gerasimos Tomas, podpredseda, alebo teda zástupca riaditeľa DGNR, pán Bernard Bigo, generálny riaditeľ ITER a pán Johannes Schwemer, riaditeľ fúzia v oblasti energie. 14. júna 2017, pred niekoľkými mesiacmi, komisia zverejnila oznámenie, pokiaľ išlo o príspevok k reforme e, projektu ITER. EÚ je vedúcim prispievateľom e, na ITER a budúce príspevky na tento projekt budú súčasťou blížiacich sa rokovaní o novom viacročnom finančnom rámci. Takisto je tu Brexit, to je dôležité nie len viacročný finančný rámec. Na našu diskusiu nám máme hodinku vyhradenú. Začníme prosím pánom generálnym riaditeľom Tomasom, aby nám odprezentoval oznámenie komisie. Ak môžem poprosiť tak krátke oznámenie, nech sa páči, pán riaditeľ. Ďakujem veľmi pekne. Mám tu PowerPointovú prezentáciu na obrazovke. OK. This is what we are building. Toto je vec, ktorú budujeme e, vo forme medzinárodného partnerstva s jednou krajiny z celého sveta ako už bol povedal pán predseda, v júni 2017 sa prijalo oznámenie s cieľom e, pozitívne e, zapojiť radu a parlament, e, pokiaľ ide o angažovanosť EÚ do projektu ITER. Toto oznámenie transparentným spôsobom načrtlo, aké boli v minulosti problémy, sklzy a prekryvy v rozpočte a e, vznikol taký transparentný pohľad nielen na obdobie výstavby, ale aj na záver e, operačného obdobia. My tvrdíme, že na, tej, na tomto základe ten nový harmonogram by nám mal umožniť e, posunúť Európu vpred. Je tu množstvo dôležitých krokov, ktoré sa udejú v roku 2015. Nový generálny riaditeľ vymenovaný aj nového riaditeľa pre Fusion for Energy. A sú tu konkrétne e, mílniky dosiahnuté na ceste, veľmi konkrétne, ktoré sme si stanovili pre projekt, ktorý každý kvartálne kontrolujeme až, do, až po záver e, konštrukčného obdobia toto je nové e, východisko. Chceme získať e, mandát. E, sme v súlede s terajším finančným výhľadom. Pokračujeme v práci na ITERI bez toho, že by sme prekračovali stropy terajšieho MFF, finančného výhľadu, ale v období po roku 2020 by sme chceli mať príspevky a chceli by sme vidieť riziká a potenciálnu potrebu e, v prípade nejakých e, krízových situácií a rezerv. V minulosti sme na to neboli pripravení a preto teraz je to veľmi e, transparentný spôsob, pokiaľ ide o príležitosti pre fúziu, pre ITER, ale i riziká a krízové situácie. Hľadáme podporu Európskeho parlamentu, aby EÚ zostala vedúcim predstaviteľom pri rozvoje e, čistej energie. To je kľúčový element pri dlhodobej stratégii. Dlhodobo vnímané, e, keď e, tu nebudú fosílne palivá a budú kľúčovým zdrojom obnoviteľnej energie, nebudeme mať veľa ďalších doplnkových zdrojov, ktoré by sa dali použiť voči fosílnym chceme mandát ministrov, aby sa toto, nový, tento nový prístup prijal. Aktívne. Veľmi aktívne spolupracujeme s medzinárodnými partnermi s tým, aby sme zaistili aj naďalej ich podporu tohto projektu. V, v, vo mnohých diskusiách v minulosti mm, sa hovorilo o určitých prognózach. Prečo je to teraz e, iné? Teraz sme pokročili a 90% dizajnu už je e, pripravené na e, výstavbu a 70% pre neplazmové e, zložky. Uzavreli sme 190 zmluv, príslušné, príslušné na tom pracujú. Máme od roku 2005 tri nezávislé hodnotenia, ktoré potvrdzujú nielen náležitý pokrok, ale aj správne riadenie rizik s tým, aby sme sa vyhli rizikom do budúcní a budeme pokračovať e, e, e, vo výročných externých hodnoteniach aby komisia, my aj vedúci vedeli proaktívne riešiť problémy. Aké sú prínosy? Prínosy súvisiace s jadrovou fúziou sú dlhodobé alebo krátkodobé. Existujú prínosy aj krátkodobé. Prínosy financovanie pre progresívne te- technológie. Asi 430 spoločností sa zúčastnilo e, obchodného fóruma ITRE v Avignoni e, a teraz, keď projekt sa rozbieha e, v roku 2015, Mm, boli sme v slepej uličke a teraz, eh, keď sa to rozhýbalo, eh, viaceré spoločnosti prejavujú záujem eh, o úlohu dodavateľov a subdodavateľov. Máme nové obchodné príležitosti a vidíme to mesiac čo mesiac. Máme tu aj vedľajšie účinky. Je veľmi dôležité, že technológie, ktoré sa vyvíjajú pre projekt ITER, sa využívajú aj inde. Uvádzam tu dva príklady E, e, nová technológie sa používa pre výstavbe lietadiel e, Airbus. Vyvinulo sa v projekte ITER, alebo niektoré technológie magnetickej rezonancie sa vyvinuli v rámci projektu ITER a teraz sa používajú v lekárstve. Takže Máme e, výskum e, e, pokročilých materiálov, diagnostické postupy a tie sa v súčasnosti používajú aj inde. Pán predseda, už budem končiť. Máme v Európe spoločnú víziu, či už ide o projekt ITER alebo laboratóriu pre jadrovú syntézu E, plán je komplexný. Všetci si uvedomujú, že ITER je dôležitý ďalší krok, ktorý musí preukázať e, realizovateľnosť e, technológie jadrovej syntézy a žiadame komisiu a parlament o podporu pri ďalšom napredovaní. Ďakujem veľmi pekne, pán generálny rediteľ je veľmi dôležité, aby sme mali stanovisko eh, Európskej komisie, vaše osobné stanovisko, aj z hľadiska investícií. Ďalší rečník, pán Bernard Bigo, generálny riaditeľ eh, projektu ITER. Poprosím o mikrofón. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za možnosť približiť vám stav, v ktorom sa nachádza projekt ITER Dúfam, že čoskoro uvidíme e, diapozitívy. Áno. Takže vidíme pohľad z vrchu e, e, našej lokality v súčasnom stave. Máme tu veľkú platformu 45 hektárov, viaceré budovy už boli postavené a čo skoro e, dostaneme aj už e, prvé zariadenia. Tento projekt je veľmi dôležitý, aby sme e, spustili výskumné centrum, ktoré by malo preukázať potenciál jadrovej vodokovej syntézy, aby sme zabezpečili alternatívne zdroje energie. To bude doplňať obnoviteľné zdroje to bude tou základnou technológiou. Vieme si predstaviť, že tento projekt sa dá realizovať iba na základe medzinárodnej spolupráce, pretože e, rozsah e, vybavenia, zariadenie elektrárny je taký veľký, že e, žiaden jeden štát to nedokáže urobiť. Samotná výstavba by trvala maximálne, minimálne 20 rokov. Ide o inováčne, veľmi rozsiahlné technológie. Potrebujeme mať vakuové priestory s priemerom 10 e, metrov výškou 20 e, metrov. A a mm, sú tu veľmi precízne e, mm, kritéria na výstavbu a preto máme sedem veľkých partnerov, na ktoré prípada viac ako 85 svetového HDP. Ako povedal kolega Tomas, tento projekt zo začiatku e, mal určité problémy pri hľadaní e, e, ciest napredovania. V roku 2015 ma požiadali, aby som sa ujal riadenia tohto veľkého projektu a vytvorili sme novú organizáciu, ktorá zabezpečuje jednoznačné kanály riadenia. Robíme Mm, externú kontrolu, aby sme mali e, dôveryhodný odhad e, e, časového harmonogramu a nákladov. Koncom roku 2015 boli schválené naše návrhy, zabezpečená vonkajšia kontrola, ktorá posúdila dôveryhodnosť návrhu. Tento návrh v roku 2016 bol analyzovaný, ako povedal Gerasimus Thomas, nepretržite e, e, pokračujeme v hodnotení, aby sme správne riadili projekt, aby sme e, zdolovali rizika a všetky doterajšie hodnotenia boli pozitívne. Dokonca aj Spojené štáty vyhlasili, že je v ich záujme podporiť tento projekt. Uvidím, ako to bude sa vyvíjať ďalej. E, nielen, že sme e, zmenili organizačnú štruktúru a prehodnotili harmonogram, e, zaviazali sme sa dosiahnuť niekoľko milníkov s tým, aby sme zabezpečili správne napredovanie. A odkedy som v redesej funkcii, všetky tieto milníky boli dosiahnuté a vidíme, ako sa pripravujú na spájania e, e, magnetických slučiek. E, takže veľmi zložitá technológia a sa realizuje veľmi úspešne. V sečnosti máme jednoznačný harmonogram z vrátania milníkov, aby v roku 2025 sme mali e, e, e, prvú plazmu. Sedem partnerov zistilo obstarávania a ak jeden z partnerov si nesplní svoje záväzky, to naruší celý harmonogram a zvýši náklady. Dokážeme totiž pokračovať v montáži, pokiaľ nebude dodané vybavenie. Eh, v roku 2025, 2025 eh, po tom, ako eh, dosiahneme prvú plazmu, musíme zaistiť vysoký energetický výkon na základe syntézy a recykláciu materiálov. Toto je naplánované tak, aby sme do roku 2035 zabezpečili e, e, plnú syntézu. E, máme tu príklady účasti medzinárodných partnerov a tam sa uplatňujú inovačné technológie. Projekt sa vyvíja podľa plánu, dobre sa riadi a potrebujeme jednoznačnú podporu siedmých členov ak aspoň e- jeden e- e- partner si nesplní svoje záväzky, to nebude dobre. Európa zohráva vedúcu úlohu. Očakávam vašu podporu. Chcel by som vás ubezpečiť, že projekt ITER sa zdarne vyvíja a tu máme ochrannú stenu, ktorá chráni životné prostredie. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za všetky poskytnuté informácie a ďalšie poznámky. Mali by sme naozaj e, vedieť maximum o tomto projekte a jeho budúcnosti. A teraz pán Johannes Schwemer, rediteľ agentúry Fusion for Energy. Nech sa páči, vám slovo. Ďakujem pekne, pán e, e, predseda, vážení poslanci. Ďakujem za to, že ste sa sem dostavili, prejavili záujem. Fusion for Energy. Táto agentúra sa za, bola založená na pred desiatimi rokmi. Je to agentúra Únia, ktorej úlohu, úlohou je zabezpečenie e, e, participácie EÚ. Máme ústredie v Barcelone, máme určité e, pracoviska v Nemecku, v Japonsku máme vyše 400 zamestnancov a náš rozpočet do roku 2020 6,6 miliardy Teraz hovoríme o období po roku 2020. Jedným e, z kľúčových e, príspevkov Európy je stavba budov. Vidíme tu, ako sa to vyvíjalo počas uplynulých e, rokov. Tu už nemáme prázdne stanovisko. Máme tu 1700 prac, pracujúcich. Vždy vítame tu europoslancov a myslím si, že nič nedokáže nahradiť e, osobnú návštevu. Európa prispieva aj e, e, viacerými ďalšími oblastiami. Máme tu obrovské cievky, magnety. Európa poskytuje zhruba polovicu týchto zariadení. Vidíme jeden z tímov vo vnútri jednej z takej veľkej cievky, ide o e, gigantické zariadenia, ktoré e, prispievajú k ďalšiemu napredovaniu európskeho priemyslu. Ide o konzorcium, e, konzorcia viacerých európskych podnikov z viacerých štátov. Ďalšia obrovská súčasť ITER, kde Európa zohráva dôležitú úlohu a európske podniky Eh, zabezpečujú eh, zvaračské práce. Mm, eh, máme dobre zastúpenie Nemecka, Talianska, Španielska a Francúzska. Ak sa pozrieme na finančné prostriedky, ktoré idú do európskeho priemyslu, zistíme, že ide o veľmi značné čiastky. Vynaložili sme zhruba 4 miliardy počas súčasného viacročného finančného rámca do roku 2025 vynaložíme ďalšie 4 miliardy. Vidíme, ako sa zvyšuje počet zmluv a objem finančných prostriedkov. A ako povedal Tomas, kolega Tomas, je to veľmi dôležité z hľadiska posilnenia úlohy európskeho priemyslu Vidíme, že príspevky jednotlivých členských štátov e, sú e, tiež tu zastúpené, ale v podstate neexistuje žiadny e, štát únie, ktorý by neprispieval k realizácii projektu ITER. Naša agentúra má zhruba 10 rokov, začínali sme od píky, Ako povedal kolega Thomas, ja som začal pracovať v roku 2015-16 Našou úlohou bolo sprofesionalizovať eh, túto organizáciu, aby sme ju premenili nielen na, eh, nie, z vedeckej eh, organizácii na organizáciu, ktorá dokáže prakticky realizovať výstupy z výskumu. Sústavne sa snažíme zvýšiť potenciál našej organizácie. Tento proces sa stáva E, e, stále e, spolahlivejší. 30. Mm, novembra v Barcelone by sme chceli oslaviť 10. výročie našej agentúry. Uvítame vás všetkých. Našim motom je presunúť energiu slnka na mm, zem. Ide o základný druh energie vo vesmíre ak by sme sa e, vrátili k starým Grékom, e, musíme si spomenúť, že chceli by lietať ako vtáci a e, ovládnuť moc slnka. Takže ak zoberieme možnosti, ktoré nedostali sme sa ďaleko, v otázke vedomosti, umelej inteligencie je tiež dobre, napredujeme v otázke zvládnutie slnečnej energie. Je to trošku pomalšie, ale dostaneme sa tam. Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem, pán rediteľ, za e, túto prezentáciu. A teraz nech sa páči vaše otázky, pripomienky pán Kale, Sean ako prvý. Veľmi pekne ďakujem všetkým e, rečníkom. Je to e, veľmi technicky náročná, ale aj zaujímavá téma, samozrejme aj dôležitá. Jednoduchá otázka. Všimol som si na jednom z diakov, Eh, hovoríte, že eh, eh, jadrová syntéza má potenciál zabezpečiť takmer neobmedzený objem energie. A rečník spomenul, že to doplňa obnoviteľné zdroje energie. Kladiem sa otázku, či to naozaj má potenciál poskytnúť eh, neobmedzené eh, objemy energie a nahľadiť ostatné zdroje a to eh, nákladovo efektívnejším spôsobom. Spomínali ste okrem iného aj Spojené štáty. Aký je podiel štátov mimo Európskej únie z hľadiska podpory výskumu a ďalších prác sú súčasťou tohto úsilia, alebo počínajú si e, nezávislo. A ak budeme mať e, e, prakticky neobmedzený zdroj energie, budú to môcť využiť na svoje triko, alebo ako to bude E, prvý rečník bol v mene IPP, teraz e, e, kolega Pocher, menej SAD. Pekne dobré ráno, vážne pán predseda, vážne páni reditelia. Veľmi pekne ďakujem za predstavenie oznámenia Európskej komisie, pokiaľ ide o financovanie projektu ITER a aktuálne informácie. Mám viaceré otázky. Ako e, minuloročný e, spravodajca e, účtovnej závierky podniku ITER mal som možnosť detailne sa oboznámiť a vyhodnotiť obrovský pokrok. To bolo konštatované napokon aj Európskym dvorom auditorov a parlamentom. Veľmi pozorne som sledoval proces príprave a zverejnenia Eh, oznámenie komisie o financovaní po roku 2020 eh, realistický rozpočet a harmonogram majú kľúčový význam, aby eh, projekt znovu získal dôveru politickej a širšej verejnosti. Urobilo sa veľa práce, urobili sa viaceré korekcie a až potom sa podarilo dospieť k tomuto, tejto čiastky. Nemám dôvod domnievať sa, že táto čiastka je nadhodnotená. Naopak projekt nebude môcť e, pokračovať bez e, dostatočného financovania. Akákoľvek redukcia financovania by logicky vyústila k prieťahom a k predraženiu e, komisie ITER alebo Fusion for Energy zvažovali alternatívne zdroje financovania z neverejných zdrojov. Považujete za reálne, aby sa do financovania zapojil súkromný sektor? aby sa tento projekt stal projektom PPP a predbežný záväzok o výške 10 miliard musí byť e, e, e, presvedčivý. Musíme zabezpečiť dodržanie rozpočtu. E, Komisie spomína možno 10-percentný nárost nákladov v, v, v závislosti od predvydaných situácií odhady z USA hovorí o dvojročnom sklze. Či vzdeláte tieto obavy a či máte e, e, odhad toho, ako e, tento sklz ovplyvní celý projekt. A čo s tým? Aké očakávania má komisia, pokiaľ ide o ďalší vývoj v rade? čo skoro rada by mala začať diskutovať o, tej, o tomto znamení na pracovnej úrovni. V žiadnom prípade nie je reálne dosiahnuť dohodu na úrovni EU pred e, februárovou e, radou e, ITER, tak ako to navrhuje komisia. Akú pozíciu bude predstavovať potom na rade Euroatom? Aké budú hlavné body programu februárovej rady vypočítali ste, že 70 nákladov ide do vývoja nových materiálov a technológií a to poskytuje vedľajšie produkty, ktoré priamo nesúvisia s fúziou. Či komisia alebo ITER eh, majú eh, prehľad tzv. spin-off produktov. A bolo by zaujímavé, keby nejaká štúdia v tomto smere sa urobila a napokon predpokladá sa, že Francúzsko bude pokračovať, prispievať 20%, eh, eh, eh, pokiaľ ide o celkový príspevok Euroatomu, pozná očakávania únie v súvislosti s novým finančným plánom do roku 2035 a aká je reakcia Francúzska. V súčasnosti nemôžeme predvídať výsledky rokovania o Brexite. Napriek tomu som zvedavý, či Británia aspoň neformálne naznačila svoju prípadnú budúcu účasť na projektu, vrátanie projektu Tokomat Jack. Či sú nejaké eh, vyjadrenia politických predstaviteľov eh, Veľkej Británie. Ďakujem za odpoveď na tieto viaceré otázky. Ďakujem veľmi pekne za vaše rozťahlé poznámky. Nasleduje pani Rebeka Harms v mene zelených. Ďakujem pekne. Ja mám vlastne dve pripomienky a to preto, že v tejto diskusii kytru existujú určité konštanty. To, čo ste dnes predniesli, znamená, že sa môžeme spolahnúť na jednej konštante a to, že tu e, sa budú naďalej zvyšovať náklady, že sa to stane drahším. Pri ITER to bolo tak vždy a rovnako aj e, vlastne v oblasti tohto výskumu za posledných 40-50 rokov. Ďalšou konštantou, na ktorú bolo možné sa vždy spolahnúť, je, že predpoveď, kedy ITER e, bude môcť byť e, spustený, že to sa tiež e, posúva stále viac do budúcnosti. A v tejto súvislosti naozaj vyvstáva otázka, či Európska únia, keď investuje toľko peňazí, sa naozaj môže spolahnúť na to, že to povedie k riešeniu aktuálnych klimatických, energetických e, víziev. Pokiaľ ide o e, príspevky európskych prostriedkov, e, Procentuálne ste to vždy vzťahovali na celkový rozpočet EÚ čo považujem za správnejšie. A, a to by mohol byť aj príspevok e, zo strany komisie teraz, keby e, ste nám povedali percentuálny podiel e, financovania ITER z celkového balíčka na výskum zo strany EÚ. To by vyzeralo úplne inak, myslím. Kolegovia, ktorí majú rozhodovať o rozpočte pre výskum by mali vedieť, koľko celkovo ide do výskumu e, pre oblasť energetiky a koľko z tejto časti pôjde na e, ten e, základový výskum v rámci ITER. To už 60 rokov sa takto nazýva. Ten označuje to stále za základný výskum. A potom moja druhá otázka. Hovoríte, že sú tu veľké spin-off efekty. Existuje tu eh, medzičasom aj, eh, existujú tu aj súkromné eh, financie, ktoré putujú do projektu ITER, pretože očakávate, že niekedy to bude priemyselné využívanie. Existuje nejaký podnik, ktorý by do ITER investoval? Ďakujem pekne. Vážená kolegyňa, ako ste si všimli, pán predseda má žiaľ iné povinnosti a budem ho nahrádzať ja. Slovo má pán Lamassur. Nech sa páči. Ja nemám tú čest, že by som patril do výboru ITRE, ale aj tak vám ďakujem za slovo. Už po dlhé roky sledujem tento projekt. Ako sa tu už vysvetlilo zo strany e, našich rečníkov, je to jediný e, projekt e, základného výskumu, kde má svetovo Európa líderstvo. Či už ide o skladanie energií alebo náklady, zložitosť, čas. Pokiaľ ide o spravovanie toho projektu, určite sa prekročili náklady, bolo tu veľa e, chýb. Pán Bernard Bigov k Európskej komisii e, a spoločnosť F4 Energy zaručujú e, úspechu zaručujú úspech, tak ako nám tu bolo povedané. Otázka e, moja je nasledovná. Je to veľmi dlhodobý projekt a EÚ je e, rozpočtovo veľmi dobre zabezpečená, aby mohla financovať e, politiky stredno dobé, dlhodobé. Máme viacročné systémy financovania. Pravujeme si záväzky na 5 či 7 rokov dopredu Otázka znie, a čo naši priatelia vedia oni e, mať, zabezpečiť porovnateľné dlhodobé plánovanie individuálne v rámci zasadnutí e, Rady ministrov členských krajín. Pred niekoľkými rokmi sme mali veľmi nepríjemnú situáciu, kde naši e, partnery e, e, zabezpečili zároky, ale my sme kvôli roku e, váhania nemali tú možnosť. Aké sú teraz možnosti, výhliadky do budúcich rokov takejto spolupráce? Ďakujem. rečníkom pán Zano, na to. Ďakujem, pán predseda. A ja som bol v Karadaši a navštívil som uh, toto miesto. Vždy som s veľkým entuziasmom eh, sledoval projekt jadrovej fúzie. Pochádzam z Pádovy, mesta, kde jeden takýto experiment eh, prebieha už 30 rokov. Ale eh, tie prvé štúdie začali už pred 60 rokmi pod vedením profesora Antonia Rostányho, ktorý riadil vtedajší inštitút fyziky. No, jeho syn Giorgio Rostany, určite ho dobre poznáte, dlho bol jedným z protagonistov tohto projektu, e, v tom pokračuje ďalej, malá anekdota. Keď pred 30 rokmi RFX e, experiment e, vznikol, malý tokamak, samozrejme bola menší než ten, ktorý sa konštruuje v Karadaši Eh, mi Giorgio eh, hovoril, keď som sa ho spýtal, koľko času eh, bude potrebné na, na vytvorenie tohto, povedal mi, bude treba 20 rokov. Potom neskôr mi povedal 30 rokov. A potom zase ďalší raz mi povedal o 40 rokov. A toto všetko sa mi nejako pripomenulo počas mojej návštevy v Karadaši Samozrejme, e, je tam e, veľmi veľa spinov, veľmi veľa technologických inovácií, ktoré boli zahájené vďaka tomu. A, a teda po veľkom, veľkom úsilí bude možné e, zrealizovať 30-minútovú fúziu Takže naozaj sú tu otázniky, pokiaľ ide o, o to, či máme investovať 15 e, e, miliárd. A okrem toho Karadáš e, sa nás nachádza v seizmickej oblasti. Takže chcem vám položiť jednu presnú otázku, pretože vy všetko extrémne pozitívne predstavujete, ale treba prezentovať aj negatívne body, pretože my môžeme príjmať rozhodnutia iba, keď zvážime aj pozitívne, aj negatívne aspekty. Nemôžeme vychádzať iba z e, nekritického entuziasmu. Takže pýtam sa, do akého času si myslíte, že tento stroj e, bude môcť e, realizovať fúzie dostatočne dlhý čas. A čo chápete pod demo? Prvý stroj, ktorý nielen bude viac energie produkovať, než koľko bude potrebovať, ale, mm, alebo ju bude aj naozaj produkovať túto elektrickú energiu. Napríklad e, už len na mm, podĺžku pol hodiny, podĺžku experimentu. Takže ja by som jednoducho e, tu mal rád e, jasnejšie predstavy, vedeckejšie popisy, čo tento Eh, experiment nám eh, prináša a ako to naozaj eh, vyzerá v časovom horizonte. Ďakujem pekne, vážený kolega. Nasleduje kolega Freund. A i, aj Kopernikus učil v mojom meste, pán predseda, ho veľmi dobrá, takže máme tam naozaj e, veľmi veľkú tradíciu e, vynikajúcich vecí v oblasti fyziky. Aj Galileo Galilei u nás pôsobil. Nech sa páči, pán Freund. Ďakujem veľmi pekne. E, som rád, že vás tu vidím v Karadaši. Som bol približne pred pol rokom a zanechalo to na mňa veľký dojem. Odporúčam každému, koho táto téma zaujíma, aby tam išiel a osobne sa o tom presvedčil. Je to uh, odlišná skúsenosť, než uh, pozerať uh, si fotky. Mám politickejšiu otázku, než tá, ktorú už viacerými spôsobmi položili kolegovia, pretože my, keď sme tam boli, otázka, ktorú som položil, sa týkala úlohy Ruska pretože ešte stále tu je tento antagonizmus Ruska voči Európskej únii a vy ste ma presvedčili, že Rusko neodstupuje od žiadnych svojich záväzkov. A teraz e, zrazu USA mení svoju klimatickú politiku, odkláňa sa od politiky predchádzajúceho prezidenta a ja sa pýtam, či to zmena e, prezentov v USA nejako mení diskusie, ktoré vediete s americkou stranou, či teraz e, nezačali váhať aj v tejto oblasti. A k e, tomu, čo povedal pán Zanonáto, on vie veľmi dobre, tak ako aj ja, že toľko prostriedkov sa už investovalo do tohto projektu, že by bolo hlúpe ukončiť financovanie teraz, pretože sa nachádzame v pozícii, že by to znamenalo, e, že sme naozaj e, vyplýtvali veľmi veľa prostriedkov, keby sme tento projekt jednoducho iba opustili v tomto štádiu. Ďakujem veľmi pekne, vážený kolega. Teraz je na čo sa by som ja položil moje jednoduché otázky, ak by ste si želali, môžem ich položiť po francúzsky. Pozé. Moja otázka je, o čo ide, ak sa pozrieme na najširší okruh externých partnerov. Finančne, technicky, aké formy sú participácie tej, v tej širšej forme Korea, Japonsko, USA a ďalšie štáty. Dokonca v Českej e, republike máme taký malý tokamak v Prahe, Karlová univerzita a to je principiálne pokračovať vo výskume. Ja som pracoval v oblasti e, výskumu a teraz veľmi dobre viem, že sa nedá plánovať popred. Je to naozaj nonsens. Ak sa povie 2025, treba naozaj spustiť všetky aktivity v týchto projektoch. Nedá sa povedať 20, 2035. Je to tak trošku ako je to naozaj nonsens. Ako keby ste vedeli plánovať veci v živote, Je to určite vynimočný projekt číslo 1 v európskom eh, výskume, ak eh, eh, Slnko je tiež v stave robiť takúto aktivitu, my by sme tak mali činiť tiež. Otázka je to veľmi jednoduchá. Kde sa dajú nájsť najväčšie možné prekážky pre rokovania budúce v novembri. Ďakujem. Mohli by ste možno e, nám e, distribuovať alebo odpovedať otázky na, odpovede na, vaš, na naše otázky. Uh, chairman, thank you, Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým poslanci. Budem sa snažiť odpovedať na väčšinu e, otázok, ktoré ste nadniesli. Pán Bigo, pán e, Švemer sa tiež vyjadria. A myslím, že to bude pre nás taký test, aby sme zabezpečili, že sme dobrý tým a že sa dokážeme doplňať I think uh, the, the issue was... Myslím si teda, že um, téma, ktorú nadniesol pán Kelly, týkajúca sa neobmedzenej povahy energie, nákladová efektivita, tretie krajiny. Uh, v tejto súvislosti je komisia veľmi transparentná, komerčná, fúzia, bude pravdepodobne možné v druhej polovici e, storočia. Takže je to e, teda zanovený cieľ našej klimatickej politiky, aby ku koncu storočia boli e, eliminované všetky fosílne zdroje energie. Takže našim primárnym cieľom je obno- budovať obnoviteľné zdroje, a teda posilňovať nefosílne zdroje energie a e, teda v rámci greeningu sa chceme sústrediť na mnohé iné zdroje, aj e, teda zemný e, plyn chceme využívať, ale fúzia je taká naša E, poistka. E, nevieme, či budeme schopní 100% sa opierať o obnoviteľné zdroje energie, alebo či budeme potrebovať nejaký doplnok. Alebo či to bude nejaký iný typ nefosílnych technológií ako solárna či fúzia, ktorá by mohla zohrávať takúto úlohu. Veľmi veľa otázok tu zaznelo v súvislosti s financiami. Ja uh, si dovolím uh, osobnú kalkuláciu náklady tohto projektu, ktorý teraz prezentujeme po všetkých revíziách, ktoré sme mali, celkové náklady predstavujú e, približne 18,8 miliard. Celkové Európa e, e, prispieje 45 percentami a v operačnej časti tiež 44%, takže v tej prvej časti to bude trošku vyšší príspevok zo strany Európy a potom v operačnej uh, časti znížime uh, náš príspevok. Ale keď si zoberieme tieto náklady 18,8 miliárd a uh, teda trošku to z bezpečných dôvodov navýšime na 20 a budeme to poč- počítať, eh, tak ako pán Švemer, že ide o 35-ročný projekt. Je, sú to náklady 250 miliónov ročne, keď si to pozrieme z dlhodobého hľadiska. A mm, je to taká naša eh, poistková politika, Takže e, toto je taká hrubá kalkulácia, ktorú si človek môže urobiť. Nemusíme argumentovať takýmto spôsobom, ale e, takto e, vyzerajú tie čísla na stole pred nami. A pokiaľ ide o zakladateľov dohody ITER a pôvodného e, partnerstva, komisia si myslí, že príliš Eh, drahé, aby sme to robili sami. Ani my, ani Číňania, ktorí majú viac peniazy, ani Rusi, ktorí majú určitú technológiu, to nemôžu robiť dnes sami. Je to príliš nákladné. Eh, Európa eh, vedie, pokiaľ ide o technológie, tej technologicky, ale tiež nejakým spôsobom potrebujeme sa aj učiť ďalej e, v, týchto, v tejto spolupráci. Takže je to medzinárodný projekt, ktorý je prínosný pre všetkých, ale my v Európe si ponechávame líderstvo. E, takže z krátkodobého hľadiska myslím, e, čo tu máme, je, že Európa zabezpečila financovanie projektu do roku 2020. Všetky partnerské krajiny prijali E, nové e, e, tie základ, základy, takže všetky domáce agentúry, ktoré prispievajú a všetky partnerské krajiny prijali tieto nové východiská vychádzajúce z politického záväzku, takže my e, odhadujeme ministerské stretnutie partnerov ITER v, e, druhej, e, v druhom štvrť roku budúceho roka, teda na, aby sme tu mali na najvyššej úrovni politický záväzok, nielen zo strany Európy, ale aj všetkých partnerov. A môžem vás informovať, že v Japonsku, Číne, v Južnej Koreji, v Rusku tento proces politickej podpory niečo podobné, čo e, napokon dostaneme alebo nedostaneme e, vo forme mandátu Rady a parlamentu. E, tento proces sa už uzavrel, ešte stále diskusie prebiehajú v Indie, premiér sa ešte nerozhodol. Príslušné ministerstva sa však vyjadrili pozitívne. Na poslednom samite EU-India v záveroch sa spomína záväzok Indie e, pokračovať v spolupráci s EÚ v oblasti fúzie. A potom tu máme USA. USA e, zaznela otázka k ich participácii už počas predchádzajúcej vlády USA načrtli, že e, situáciu prehodnotia ku koncu tohto roka. E, budú konzultovať svoju Národnú akadémiu vied a aj e, Ministerstvo pre ekológiu, aby zhodnotilo e, pokrok projektu. Samozrejme, vláda sa zmenila, je normálne, aby sa opäť začala zaoberať touto témou. Momentálne nemáme žiadne osobitne negatívne znamenia z Washingtonu. Ja tam ale zajtra, budúci týždeň vycestujem. A Koncom tohto mesiaca eh, Národná akadémia vied by mala vypracovať eh, správu na túto tému a môžeme rátať s návrhom ku koncu tohto roka. Takže USA je v rovnakej pozícii ako my, tak povediac. Čakáme na členské štáty a na parlament, eh, na mandát z ich strany a USA ešte stále čaká tiež na objasnenie politického mandátu, ale tento proces sa nejako e, nepredlžuje e, v dôsledku e, teda nového prezidenta. Takýto postup sa navrhoval už počas predchádzajúcej vlády. A potom zazneli otázky k výskumu, prínosom spin-off ako som už v mojej prezentácii spomenul, úloha priemyslu sa stáva čas dôležitejšou. Toto je projekt, ktorý mal zlý imič, boli tam kontraktory, ktorí označovali tento projekt za problémový, e, boli tu meškania, nevyplácali sa financie včas od roku 2015 Eh, zmluvní partneri a firmy eh, sa veľmi rýchlo hýbu a eh, vstupujú do hry, takže pozitívny prínos priemyslu tu je. Momentálne nie sme v štádiu, že by sme tu videli súkromné financie. Nie sme v takomto štádiu, pretože komerčné využívanie tejto energie ešte nie je preukázané. Prínosy pre e, e, firmy sú v oblasti technológií a materiálov. Dúfame, že pravdepodobne e, po, v budúcnosti po ukončení e, výstavby e, to bude možné, ale momentálne nemôžeme žiaľ povedať, že teraz je možné, aby sme tu mali investície súkromného sektoru do tejto oblasti. Francúzsko potvrdilo svoj záväzok že bude naďalej platiť 20-percentný príspevok a naozaj zasadzujú sa na najvyššej úrovni v tejto oblasti. Asi som odpovedal na všetky vaše otázky. Poprosím teraz kolegov. Bohužiaľ, čas e, je nám vymedzený sporo. Buďte prosím struční preto. Hovorili ste po francúzsky, pán predseda, tak i ja budem hovoriť po francúzsky, ak smiem. Prvá odpoveď sa týka vašej poznámky. Dnes je logika taká, že je tu projekt jednak vedecký a jednak priemyselný. Naša zodpovednosť dnešná je, je sprevádzať tú konštrukčnú fázu v tej priemyselnej logike rešpektovať tie najlepšie skúsenosti a potrebujeme teda rigorózne plánovať toto cvičenie z roku 2015, eh, keďže mnohí, eh, teda väčšina je už eh, dodávateľov je už s nami na jednej lodi, kalendár prác je vlastne ambiciózny, ako hovoria angličania, najlepšia technicky dosiahnutelná agenda, program. Ak aj bude treba e, hľadať riešenia, ktoré umožnia e, e, reagovať na nepredvídateľné veci. Po vedeckej stránke je to projekt, ktorý má demonstrovať niečo, čo sa doteraz nedialo. Určité množstvo energie na uh, vyhrievanie plazmy, potrebujeme veľkú čistú produkciu 10 krát väčšiu, než e, vyplýva z fúzie. Je tu množstvo vedeckých otázok a to vysvetľuje, prečo, e, aký je teda vlastne záujem o túto inštaláciu a tu ako vedec viem vás pochopiť, pán predseda, nebudeme presne nikdy vedieť, čo nás čaká, či, sa nás, či sa vynoria veci treba i zaujímavejšie, Treba dôverovať inžinierom, vede a ak v čistej forme e, zrealizujeme túto konštrukciu, budeme mať pre vedcov dobrý nástroj. Vy ste sa tiež pýtali, aký bude harmonogram. Nuž tak harmonogram 2025 pre prvé e, množstva plazmy, rôzne e, týmy. Hlavná výzva je táto montáž, e, spájanie jednotlivých komponentov. Dnes je tu veľká kontrola e, kvality výbavy. Pre mňa je toto skutočný téma. Vy ste sa pýtali, ako hlavne prispejú európsky partnery. Každý z nich e, prispeje v produktoch táto medzinárodná spolupráca je predpokladom konkrétne dnes e, z časti Korejčania a z časti e, Európania konštruujú Lansan David a priemyselní partnery korejskí a talianskí sa stretli, aby zlepšili výkonnosť e, vzájomných svojich podielov a chcú lepšiu účinnosť v tej konštrukcii. Pre mňa teda, teda hlavný e, aspekt je ten finančný, ale ide i o ľudské a priemyselné kompetencie, ktoré sú najväčšou pridanou hodnotou medzinárodnej spolupráce. Zaznela tu i otázka, aké sú záväzky ostatných partnerov ako sa vedia zaviazať dlhodobo, vieme, hovoríme totiž e, až o rokoch 25 či 35. Každá krajina má inú procedurálnu e, logiku. V Japonsku e, vôbec nie, ako v Európe, <clears throat> nemajú viacročné plány, ale tamojší prispievateľ žiada od vlády politiku celkových projektových nákladov my sa zaviažeme dodať rozpočet, ktorý bude plánovaný rok od roka. Takže to je príklad. Dnes máme problémy s americkými priateľmi. Trump prišiel s rozpočtovým návrhom redukcie, e, pokiaľ ide o primernosť ITERu. My máme dobrý dialog s nimi Ide o to, aby sme e, dokázali pracovať e, na 100% pre všetkých e, výskumníkov, ktorí chcú tu zostať. Americká administratíva naplánovala zábezpeky veľmi precízne a teraz je potrebné, kongres každoročne na to reagoval. Pýtali ste sa tiež, aká bude asi Aký bude dopad Brexitu? Samozrejme, nemôžeme hovoriť po politickej stránke, ale hneď po rozhodnutí, ktoré prijalo, prijali Briti smerom k Brexitu, eh, kontaktovali sme sa s britskými eh, orgánmi, eh, aby sme si ujasnili, že tá fúzia je veľmi dôležitá pre ich krajinu a že ITER je veľmi dôležitá vec, ktorá musí pokračovať. Tu bol teda návrh zostať pri tom projekte. Briti výrazne prispievajú formou, ktorá bude vyhovovať parlamentu i komisii. Vzhľadom na e, krátky čas chcem povedať, že si veľmi uvedomujem a som veľmi entuziastický pre tento projekt, pretože ak e, nie ste pozitívne naladení, neveríte e, v tú energiu, že má pridanú hodnotu, som aj veľmi opatrný. Každodenné ťažkosti spájanie inžinierov z 35 krajín, záujmy, ktoré nie sú vždy zosúladené. Viem, aké je to ťažké a preto je dôležité, aby Európa, ktorá má dôležitú úlohu, ukázala svoju rozhodnosť. E, treba dnes pochopiť, že máme tu kalendár taký, že ak ktorákoľvek e, súčasť e, e, nedodá svoje časti, budú všetci tým trpieť a každý deň skonzumuje 2 milióny. Chcem vám poďakovať za vašu pozornosť. Kolegovia, asi vám neušlo, že do miestnosti vstúpili mladé dievčatá. Chcem na chvíľočku prerušiť naše e, rokovanie. Toto sú dievčatá e, z podujatia e, Líder. kolego, naše kolegyne Delang De a ďalšie sa zúčastňujú tejto aktivity. To bolo len na uvítanie. Teraz pokračujeme smerom k pánu Sklemerovi, ktorý bude pokračovať e, v odpovediach na otázky poslancov. Kolegovia už zodpovedali väčšinu otázok, ja len stručne, pokiaľ ide otázku verejno-súkromného partnerstva. ITER je výskumný reaktor a jeho kľúčový e, aspektom je svetový mier Reagan a e, Gorbačov sa dohodli, že e, vlastníctvo, duševného vlastníctva nemôže byť súkromné. Určite budú, e, ako to hovoria štatúty, je to projekt e, typu open knowledge pre celé ľudstvo. Dostávame otázky, ako je možné, že Rusko a, a Spojené štáty tu mieru milovne spolupracujú. Ja som tiež pochyboval na, na úvod, ale naozaj to funguje. Pani Harms, to možno zodpoviem v Nemčine. Pokiaľ ide o náklady, pokiaľ ide o ďalšie výdavky na, na výskum a energetiku, ja tie rozpočty výskumné nepoznám ale vzhľadom na to, čo povedal pán Tomas, 500-600 miliónov ročné výdavky, 20 miliard sa ročne dáva v Nemecku ako dotácii na, na veternú a slnečnú energiu. Európska únia denne miliardu na takúto energiu, takže je to dobré zaistenie. Čína masívne, masívne investuje do tejto oblasti. Takúto sumu by sme si inak nemohli dovoliť a e, otázka, ktorá zaznela na úvod, či to vie, bude môcť nahradiť všetkú energiu. Zasa by som to mohol porovnať e, s leteckou dopravou. Na prvý let na dlhšiu ďalku bol veľmi nákladný a nebol dobrý pre životné prostredie. Teraz máme čoraz viac vzdia- letov so strednými vzdialenosťami. Vidíme tu nový vývoj, elektrické dróny, ktoré prevážajú ľudí, možno aj súkromná doprava v budúcnosti. Podobne je to s energetikou. Vo veľkých aglomeráciách, kde nie je priestor to nebude lacné, ale možno o pár rokov reaktory fúzie budú lacnejšie, ale to je všetko podobne ako u iných nových technológií e, beh na dlhé trate. To je všetko, čo mi zanechali ešte kolegovia teda na zodpovedanie. Ďakujem. Bohužiaľ príspevok bez mikrofónu. Možno ešte kratučké otázky do pol minúty. Ako druhé kolo, Rebeka prvá, ktorá má doplňujúcu otázku. Naozaj ma zaujíma na ten vzťah medzi tým, koľko e, e, minieme na ITER a koľko na výskumné fondy, na iné e, energetické výskumné projekty. Takže to vyzerá v tom, na tom našom celkovom rozpočte ako veľmi malá kvapôčka. Ak sa pozrieme na celkový pohľad e, energetiky, je to asi iné. Ďakujeme. Kolega Ľubich. Ďakujem pekne. E, prišiel som neskoro, pretože som musel hlasovať v inom výbore. Mňa by zaujímalo, do akej miere medzinárodná dohoda sa dodržiava rozpočtami a ako tu vyzerá plánovanie. kolegovia, chcete ešte nie, položiť ešte ďalšie otázky? Ďakujeme, takže druhé kolo e, uzatváram, nech sa páči. Could you respond these two questions? Thank you. Odpovedzte prosím na naše otázky. Otázka pani Harmsovej. Nemám presné čísla porovnanie rozpočtu ITERu k, e, povedzme, k horizontu 2020 a k porovnaní k tomu, čo minieme na energetické zdroje. Povaha vstupov, ktoré robíme v energetike, je iný. iná. Napríklad Connecting Europe Facility e, podporujeme cez hraničné prepojenia, pretože sa, sú aktivity, ktoré sa odmenujú finančne, takže povaha inf- energetickej infraštruktúry je závislá na príjmu. A pokiaľ ide o výskum v energetickej oblasti, otázky, ktoré e, skúmame, inovácie, iniciálne technológie, nie sú vždy potrebné na rozmiestnenie. Pokiaľ ide o energetický rozpočet ITER, je väč, veľká čiastka v porovnaní s ďalším výskumom, ale e, dám vám presné čísla neskôr. V medzinárodnej spolupráci poprosím o odpoveď Bernarda. Pokiaľ ide o túto, je to veľmi atraktívny projekt. Viete, e, nie je iná e, cesta, ak nespojíme úsilie. Tých sedem členov momentálne pracuje odhodlanie. Otázka sa týka politických zmien. A čo som si ja všimol, že záujem o prínos e, týchto technológií je tak veľký pre všetky krajiny, že napriek politickým rozdielom každý chce spolupracovať. Dokonca máme možnosť e, zapojiť nové krajiny len ako čiastočných členov nie je možné, pretože 90 e, príspevkov sa distribuovalo medzi členmi. Niektoré z krajín však chcú pokročiť Mám tu pri, konkrétny prípad Austré, Austrálie. Oni nie sú veľkými expertami e, v ekvofúzii, ale chcú sa zapojí do 5-ročného programu, poskytnú financie, podporu, aby sme sa dokázali posunúť ďalej. Možno sme nezodpovedali presne na otázku, aký je časový rámec. Ja to vidím takto. 20 025, ak všetko pôjde v poriadku, budeme mať zábezpeky, že že tento stroj funguje podľa očakávaní. Potrebujeme doplnkové inštalácie a začať prvé fyzikálne experimenty. 2035 eh, budeme, mať, budeme pripravení na plnú fúzijnú kapacitu 500 MW, aby sme eh, E, naplnili 50 MW, ktorú e, použije tá plazma. My potrebujeme 10 rokov, aby sme preskúmali všetky možnosti, ako môžeme optimalizovať ten demo design, kým to pôjde do skutočnej prevádzky. Do roku 2035 nebudeme poznať úplný potenciál a tá, to demo bude plne integrované do energetických sietí. Chceme naozaj vyprodukovať energie a prispieť. Hlavná výhoda fúzie, a to je všetko bezpečné, môžeme modulovať, môže to v, fungovať ako doplnkovosť k obnoviteľným energiám, začať, vypnúť je to teda skutočná výhoda. A moje očakávanie, ak budeme dobre fungovať, v roku 2055 či 60 budeme mať skutočný priemyselný, e, priemyselnú demonstráciu konkurencieschopnosti. Je to teda uprostred tej druhej časti storočia, keď fúzia môže nahradiť veľké množstvo e, elektrických e, zariadení elektrární, ktoré teraz vyrábajú e, energiu. Môžeme to však použiť i na iné e, účely. Možno to vyzerá nadlho, ale keď sa pozriete na čas, koľko prebehlo od prvého objavu ropy v Texase, e, kým sa vyvinul naozaj veľký priemysel, trvalo to storočie. Ďakujem, myslím si, že vedecký výskum často znamená, že všetko nejde podľa plánov. Podľa mňa je to, čo ste nám prezentovali, veľmi sľubné. Pokiaľ ide o zabezpeky e, mierovej spolupráce, to je naozaj životoschopné. Na medzinárodnej scéne je to výborný príklad spolupráce celosvetovej Spolupracujú všetky e, e, veľmoci na týchto dvoch projektoch. Takže rozvoj takýchto projektov nás približuje k mieru milovnému rozvoju. Ďakujem vám veľmi pekne. Bola to veľmi zaujímavá diskusia. Pánu Tomasovi, pánu Bigotovi a pánu Švemerovi ďakujem a dúfam, že sa znova čoskoro stretneme, pretože tento projekt čo si, ktorý si zaslúži podporu našeho výboru. Ďakujem. Well, dear colleagues, we shall continue. Vážení kolegovia, pokračujeme eh, v rokovaní. ďalším bodom programu je správa, hodnotí sa správa e, Európskeho dvoru e, auditorov v oblasti e, klímy. Žiaľ, nevidím tu pani Rebeku Harams, ktorá by mohla mať záujem ako predstaviteľka zelených žiaľ odišla. Predpokladám, že má ďalšie zaujímavé mm, povinnosti. Takže budeme mať výmenu názoru s pánom e, e, Vinom Owenom, pracovníkom Európskeho mm, dvoru auditorov. Takže nech sa páči, e, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, ďakujem za túto možnosť približiť vám túto hodnotecú správu. Mm, sú, som tu z E, e, vedúcim e, tejto problematiky z SA. Dnes ráno som stručne priblížil túto problematiku vo výbore pre kontrolu rozpočtu. Ospravedlňujem sa, ak ste to už počuli teda skôr. Predložím vám aj niektoré detaily ohľadom energetickej transformácie. Pokiaľ ide o obrázky, ktoré vidíte nad sebou, táto hodnotica správa nie je auditom, zohľadňuje viaceré aspekty e, na základe E, e, verejnej e, prístupných informácií alebo auditov vykonaných námi alebo ostatnými najvyššími kontrolnými orgánmi. Poprvé chceme urobiť prehľad toho, čo sa deje v Únii. Problematika je zložitá, ako viete, a ťažko sa hľadajú inde nezávislé jednoznačné popisné materiály. Po druhé, chceme posúdiť, čo USA e, e USAID e, kontrolovalo v uplynulých rokoch a takisto pokazujeme na hlavné problémy z hľadiska legislatívnych rokovaní a budúcich auditov. I tak, čo všetko robí v tejto oblasti Únie? Energetika a klimatické zmeny sú navzájom úzko prepojené výroba energii, najmä eh, spalovaním fosilných palív a eh, eh, využitie na účely energie v priemysle, v domácnostiach a v doprave. Na to pripada asi 79 <clears throat> emisí skleníkov plynov v Únii. To znamená, že aktivita v oblasti energetiky má dôležitú úlohu v boji s klimatickými zmenami energetika a klimatické zmeny sú spojené s viacerými problémami a najlepšie e, dokážeme ich riešiť, keď štáty budú spolupracovať. Európska únia si stanovila cieľy na obdobie rokov 2020 až 2030, aby sme znižili emisie skleníkových plynov e, o 20 až 40 aby do roku 2050 a my chceli by sme e, ich znižiť o 80 až 95 porovnaní so začiatkom tohto storočia. Ako vidíme na obrazku, zámery a cieľe Európskej únie nedokážeme naplniť bez eh, dodatočného a to značného úsilia. Aby sme naplnili cieľe pre rok 2030, musíme zvýšiť ročné úsilie o polovicu počas nasledujúceho desaťročia a po období 2030 Tempo zniženia emisí um, sa um, musí zvýšiť dvoj, dvoj až trojnásobne v porovnaní so súčasnosti. Ale dokonca keď úsilie um, po, pri znižovaní uh, emisí skleníkových plynov budú úspešné a zvýšenie uh, tie plôd bude nižšie, ako sme sa dohodli v Paríži, budeme aj tak potrebovať adaptáciu. Tu uh, vidíme, čo sa E, uskutoční do konca posledných e, troch e, desetročí. To znamená, že dieťa, ktoré sa teraz narodí, môže rátať s tým, že sa toho dožije. Ak dosiahneme priemerné vzostup teploty podľa Parížskej dohody 2 stupne, v niektorých regiónoch e, teploty e, e, zostupnú podstatne viac. Napríklad v lete by sa mohli zvýšiť teploty v značnej časti Španielska o 3 až 4 stupne a okrem toho e, e, e, v lete v dôsledku certifikácií sa znižia zrážky. A tieto teploty by mohli byť podstatne horšie, pretože podľa viacerých odborníkov svet nedokáže zabezpečiť nie zvyšovanie teploty o 2%. O tom hovorí a správa OSN ktorá hovorí, že pravdepodobne zvýšenie teploty bude tvoriť 3 až 4 stupne Celzia. Čiže čo všetko ECA eh, e a mm, EU Science eh, robia? Analizovali sme 235 eh, auditov, vrátanie 45 našich auditov urobených počas 5 rokov. EU Science mm, v priemere asi 50 správ pripravuje Avšak distribúcia e, týchto správ je veľmi odlišná. Audity e, v oblasti energetiky, to je gro týchto správ, ale v niektorých oblastiach, ako je adaptácia a inventúra skleníkových plynov, e, to sa tiež menšie pozornosti. V roku 2015 i ECA zistilo, že cieľ EU vytvorenia energetického trhu do roku 2014 nebol naplnený. Máme problém, pokiaľ ide o implementáciu právneho rámca únie. Existujú veľké rozdiely v tom, ako členské štáty organizujú trhy s energiou a to spomalujú vytvorenie spoločného trhu. Isté zistilo, že mm, celková infraštruktúra nie je e, vhodná na e, fungovanie integrovaného trhu ani zaistuje mm, bezpečnosť e, dodávok energie. A mm, vnútroštátne štúdie potom potvrdzujú, pokiaľ ide Eh, správu o obnoviteľných zdrojoch, identifikovali sme tri spoločné veci. Prekážky, ktoré bránia investíciám, nedostatok eh, eh, nákladov efektívnych investícií a nedostatky pri monitoringu. Viacerí respondenti hovoria o vnútroštátnych prekážkach, ako aj retrospektívne zmeny mm, pri dotáciách Náš audit e, tiež zistil e, určité problémy e, pri zisťovaní povolení na prepojenie sieti. Zistujeme, že pomalšie sa využívajú prostriedky EU na obnoviteľné zdroje v porovnaní s energetickou účinnosťou. Takisto nedostatočné efektívne využívanie nákladov sa stále opakuje medzi problémami Napríklad mm, poskytuje sa e, e, v niektorých prípadoch viac e, verejných prostriedkov, než je nevyhnutné, aby projekty boli životaschopné. Ďalším problémom bol nedostatok kontroly. Auditory v celej Európskej únii majú obdobné výsledky, pokiaľ ide o energetickú účinnosť. Ale máme tu aj dobré správy E, ktoré neboli, dajme tomu, zistené v rámci jednotlivých e, e, auditov. Celkový nárast výroby elektríny na základe obnoviteľných zdrojov znamenalo zniženie nákladov a tento trend pokračuje napríklad náklady na fotovoltaiku a veternú energetiku sa znižili o 80 respektíve 65 v období medzi 2009 až 2015. A ako vidíme na obrázku, viaceré obnoviteľné zdroje e, e, e, dokážu teraz konkurovať tradičným zdrojom energie. A teraz hlavné problémy, ktoré sme zistili, je ich sedem a mm, zámerne sme to ponechali na eh, takej všeobecnej úrovni, aby sme mohli vidieť súvislosti v legislatívnych diskusiách. To je všetko nevyhnutné, vzájomne závislé. Spomeniem iba eh, štyri eh, riadenia, energetická transformácia, výskum a inovácie a financovanie ale treba doplniť, že ostatné tri e, adaptácie, politika na základe e, konkrétnych údajov a angažovanosť občanov tiež majú životne dôležitú úlohu. Takže otázky riadenie, energetika a klimatické zmeny sa musia riešiť spoločne. E, rozhodnutie v jednom členskom štáte ovplyvní ostatné členské štáty a ciele únie. Efektívna správa veci verejných je nevyhnutná verejný eh, audit eh, môže zohrávať dôležitú úlohu z hľadiska zistenia zodpovednosti eh, pri plnení svojich záväzkov a zachovaní dôvery občanov. Energetická transformácia. Ako vieme, sú potrebné e, e, zásadné zmeny v systéme e, distribúcie a výroby elektrickej energie, aby sme zaistili možnosť uskladňovať elektrickú energiu a vyrábať ju z obnoviteľných zdrojov. Infraštruktúra nie je vhodná na celkovo integrovaný trh a niekedy dochádza k narušeniu hospodárskej súťaže Takisto v oblasti dopravy e, potrebujeme urobiť zásadné zmeny pri využívaní energie. A potrebujeme investovať do infraštruktúry na základe e, pochopenia e, dlhodobých dôsledkov z hľadiska klímy. Treba, pravdepodobne bude treba uzavrieť generátory, ktoré využívajú Ehm, fosílne paliva a treba ehm, naplánovať určité sociálne opatrenia v oblastiach, kde sa e, ľudia vzdajú výroby energie na základe jadrových elektrární alebo tepelných elektrární. Som veľmi rád, že vo svojom, e, svojej správe pán predseda Bužek e, hovoril o obrovskom význame výskumu a uplatnenia inovácií vo všetkých odvetviach energetiky. Častokrát e, potrebujeme e, e, roky na to, aby nové technológie sa dali uplatniť e, v priemyselnom meritku. A preto pokrok pri redukcii e, emisí v období rokov 2030 až 50 e, sa musí urobiť počas nasledujúceho desetročia. Avšak náš vlastný audit z roku 2016 hovorí o tom, že plány Eh, vynaložiť 35 rozpočtu eh, Horizont 2030 na klimatické cieľy je ohrozený a napokon eh, problém financovania. Ročné investície vo výške viac ako 1 trilióna eur na obdobie rokov 2020 až 30 mm, musia pochádzať z verejných a súkromných zdrojov. Takisto stabilná cena uhlíka mm, bude e, stimulovať investície. Adaptačné náklady v súvislosti s klimatickými zmenami sa veľmi ťažko dajú predpovedať, na navyše v oblasti energetiky, odstavenia jadrových elektrární, e, likvidácia dlhodobého ukladania jadrového odpadu e, bude veľmi nákladným problémom pre členské štáty únie a únie ako celok. Zároveň eh, naskytujú sa viaceré príležitosti pre podniky, eh, pre zamestnanie, eh, ako aj v prípade ostatných prejavov energetickej transformácii. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne za úvodné slovo. Máme tu dvoch rečníkov, ktorí sa doteraz prihlásili. Chcel by som požiadať vážených kolegov, aby nehovorili dlhšie ako 5 minút. Pán Rubik. Nech sa páči. Chcel by som veľmi pekne poďakovať za tento úvod. Domnievam sa, že pre dvor auditorov je veľmi dôležité eh, sledovať eh, vývoj do budúcnosti a eh, dôležitou úlohou je posúdiť to, čo sa udialo doteraz. To ma zaujíma veľmi najmä oblasť dopravy v súčasnosti e, e, e, prebiehajú intenzívne verejné diskusie a všetci vidíme, že v väčších mestách doprava nie je organizovaná optimálne, dochádza k zápcham vo veľkých mestách, to je obrovský problém. Alebo napríklad E, opotrebovanie e, pneumatik pri zrychľovaní alebo brzdení. To sú milióny e, tón škodlivé látky, ktoré sú voľne do vzdušia z brzdových doštiček a motory tiež nie sú v optimálnom stave. A preto by ma zaujímalo, či v tejto správe eh, sa zapodívať aj dopravnou infraštruktúrou uplatnením moderných eh, eh, technik a umelej inteligencie, aby sme umožnili v mestách vozidlom udržovať konstantnú rýchlosť aby e, vodiči vedeli nájsť parkovacie miesta s tým, aby e, plynulá prevádzka výrazne zvýšila e, energetickú účinnosť. Lebo v minulosti sme mali v mestách zelenú vlnu, a e, pri e, e, využití moderných algoritmov by sme dokázali vytvoriť novú infraštruktúru, aby sme odbremnili občanov, aby sme zvýšili energetickú činnosť, aby sme boli prospešní pre klímu. Do akej miery sa to zohľadnilo vo vašej štúdii? Ďakujem pekne. A zda v otázke verejnej <laughs> dopravy, eh, či už ide o autobusovú, eh, električkovú, alebo mm, dopravu, alebo metru, met, metro. A teraz pán Javor. Ďakujem, pán predseda. Veľmi pekne ďakujem eh, dvoru auditorov a konkrétne pánovi Ovenovi za skvelú správu prichádza v vhodnom čase a som naozaj sklamaný, že nie všetci spravodajcovia, spolu, tieňoví spravodajcovia barička pre e, čisté energie nie sú tu prítomní, iba niektorí. Som veľkým zastancom politiky na základe konkrétnych e, dôkazov e, výsledkov a tu máme konkrétne výsledky v správe dvoru auditorov. Či, pokiaľ ide o vzťah medzi výdavkami a klímou a mm, mm, to je dôvodom pre znepokojenie. E, zo správy vyplýva, že bez dodatočného úsilia nenaplníme naše zámery v oblasti energetiky a mm, klímy na obdobie rokov 2020 a 2030 a musíme e, tomu veľmi pozorne e, načúvať v Európskom parlamente máme veľmi zložité diskusie, pokiaľ ide o smernicu energetickej účinnosti alebo obnoviteľných e, zdrojoch. Máme veľké problémy a táto správa poskytuje nám dôkazy toho, že musíme zvýšiť úroveň svojich ambícií a mať nejaké referenčné hodnoty, e, voči ktorým budeme porovnávať naše zamrie na obdobie rokov 2030 až 50 E, veľmi stručne k niektorým záverom správy. Domnievam sa, plne súhlasím s tým, že financovanie má kľúčový význam. A to nielen z verejných zdrojov, treba totiž mať na zreteli, že existuje obrovské množstvo súkromných prostriedkov a tie potrebujú predvydateľné stabilné pravidlá, ktoré stanovujeme my v Európskom parlamente. Avšak bez toho, aby sme poslali, vyslali jasný signál a zdôvodnili e, e, uplatnenie e, budúcej politiky, súkromné peniaze neprídu do tejto oblasti. To znamená, že musíme stimulovať súkromné investície a tu sú aj dôchodkové fondy a banky, ktoré čakajú na možnosť, ale aj v oblasti verejných výdavkov častokrát sa tvrdí, Napríklad aj niektorí kolegovia, poslanci e, tvrdia, že energetická účinnosť e, alebo boj s klimatickými zmenami e, si vyžadujú dodatočné výdavky, ale musíme to porovnať s tým, čo budeme musieť vynaložiť, ak nebudeme konať. A tu je skôr taká kritická poznámka alebo otázka v súvislosti so správou. Nestačí hovoriť o tom, ako vynakladať prostriedky na vynaložené na boj s klimatickými zmenami, treba hovoriť o tom, aké náklady budeme musieť znašať, ak nezačneme konať. E, e, dúfam, že táto hodnotica správa ovplyvní legislatívne diskusie v parlamente a najmä v rade, e, že prispieje k zvýšeniu úrovne ambícií a zaistie efektívne konanie vo všetkých členských štátoch. Nejde iba o pôsobenie na úrovni únie, ale aj o to, čo sa udieje, udieje v členských štátoch. A tu potrebujeme mať e, jednoznačné a záväzné e, ambície e, a rámce vrátania vnútroštátnych. Ďakujem veľmi pekne. Musím však odísť, pretože musím sa menovať ďalšej záležitosti E, vo výbore pre kontrolu dispočtu, rozpočtu. Nemôžeme ešte počkať na odpoveď pána e, Ojena, ale som presvedčený, že budeme mať ďalšie možnosti na interakciu. Ďakujem pekne, vážne kolega. A teraz pán Kuhn, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Využijem túto príležitosť, aby som trošku e, podrobnejšie vypočul pána Owena aj ja by som vám chcel poďakovať vám a vašim spolupracovníkom za túto správu, za tú obrovskú e, prácu, ktorú ste vykonali. Táto správa nám ukazuje, že výzvy sú naozaj enormné. Už sa to viackrát spomenulo, ale vy ste nám to opäť e, pripomenuli, že neskôr než o 5 minút 12 a keď hovoríme o tisíc miliardách e, e, ročne, tak si môžu myslieť, že tu došlo niekde k chybe, ale žiaľ to nie je žiaden žart a v Európskej únii naozaj musíme začať e, konať. Ja pochádzam z tej oblasti e, pohraničia Holandsko, Belgicko, Nemecko. My sme konfrontovaní s eh, problémami, ktoré súvisia eh, s eh, ukončením činnosti jadrových elektrární, s ukončením elektrární na hnedé uhlie, takže vieme, čo všetko je pred nami. Ehm, musíme sa snažiť chrániť samozrejme aj ľudí a pracovné miesta. Mám jednu otázku. Spomínate že štúdie boli obmedzené, pokiaľ ide o emisie z poľnohospodárstva a z cestnej dopravy. Mohli by ste povedať, e, či sa zamýšľate prehlbiť túto oblasť v budúcnosti? Ďakujem vám pekne, toto je pertinentná otázka. Aj emisie z poľnohospodárstva. Vieme, že určité Eh, určité teda pohľadu sú eh, označovaní za veľkých znečistovateľov, takže treba túto tému, túto tému teda poznáme. Pán Lange je ďalším rečníkom. Ďakujem veľmi pekne. Eh, to, čo ste povedali, eh, mi ani tak nezodpovedala otázky, ale, eh, odpo- otázku, ale vytvorilo ďalšie otázky. Tie scenáre 2071 až 2100, tie zachádzajú príliš ďaleko, tam nemôžeme politicky na tom stávať. Nevieme vlastne poprvé, do akej miery je veľký vplyv človeka a po druhé, závery, ktoré ste tu popísali v prehľade, jednoducho nemôžem takto akceptovať, aj keď kolega z SND e, má nejaké osobné skúsenosti teraz z pohraničia e, tých troch krajín. Predsa len myslím, že súdny dvor by sa mal sústrediť na krátkodobé tendencie. Napríklad pokiaľ ide o otázku pokiaľ ide o budúce výzvy EÚ, ako vidíte budúcnosť európskej poľnohospodárskej politiky. To by bol konkrétny návrh zo strany súdneho dvora, e, teda a dvora auditorov. E, odpoveď by mohla znieť, treba viac investovať do technológií, do výskumu, musíme stabilizovať eurozónu a e, k tomuto predostierame návrh na akom mieste agrárne subvencie, e, ktoré boli sústredené na plochu, by sa mali e, trochu zmeniť prečo e, by mali byť potrebné aj v budúcnosti. Takto by ste mohli postupovať, ale teraz tu špekulovať o klimatických zmenách do roku 2100, to sa mi zdá byť nevhodný postup. A ja sa zamýšľam, e, na základe akého presvedčenia ste e, tak činili. Nemôžem podporiť e, ani tie správy, ktoré viedli k vašim záverom. Ďakujem pekne. Boli veľmi zaujímavé odpovede a teraz som na rade ja. Chcel by som doplniť viacero otázok. Najdôležitejšie pre západnú aj východnú časť Európy je, eh, čo eh, aktuálna eh, zmena spôsobí na Teregovskom teda prúde, aké zmeny, pretože to naozaj dôležito ovplyvňuje veľkú časť Európy. Veľká Británia, Írsko, severské krajiny sú tým veľmi dotknuté bez golfského prúdu bude táto časť Európskej únie úplne stratená. Možno e, teda e, po Brexite to už nebude e, do určitej miery súčasť EÚ. Vo vašej tabulke na strane 11 spomínate vodnú energiu, e, veternú offshore, e, teda produkovanú na mori, ale pokiaľ ide o fotovoltaiku, treba ju rozdeliť do troch častí Prvou je výroba horúcej vody, potom vakuové kolektory. Mm, sú momentálne veľmi významné v strednej Európe. Ja som moje mole, ktorý inštaloval na mojej streche, fungujú fantasticky. Pokiaľ ide o fotovoltaickú produkciu elektriny, nie je to také jednoduché a obzvlášť v strednej Európe DPP produkujete čistú stratu. Kúpite, pokiaľ teda mm, produkujete menej, menej než 10 teda kW a e, v južnom Španielsku je možné používať zrkadlá na koncentrovanie solárnej energie a využívať e, aj iné e, možnosti a namiesto používania zemného plynu, uhlia a jadrovej energie je tam eh, teda možné používať eh, slnečnú energiu. Funguje to veľmi dobre. Eh, mohlo by sa to teda rozšíriť po celom svete. Pýtam sa, teda ako ste e, tieto rôzne typy e, fotovoltaiky zakomponovali do vašich úvah. A um, posledná otázka, ale nemenej dôležitá, ako tieto plány sú v súlade s celkovou emisnou schémou, pretože Európa sa snaží dramaticky znižovať svoje emisie, máme veľké plány, Parížskú dohodu, ale vyvstáva otázka, čo sa udeje v Číne a v USA. To sú e, dva najdôležitejší znečisťovateľia vo svete. No a e, čo s tretím svetom, kde e, znečisťovanie veľmi silno narastá. Ďakujem pekne. Máte slovo. Pán Win. Ďakujem veľmi pekne za všetky tieto otázky a budem sa snažiť zareagovať eh, na tie otázky hm, postupne tak, ako zazneli eh, z úst každého poslanca. Spomínali ste toho mnoho, takže eh, nebudeme mať asi čas na úplne všetko zareagovať. V prvom rade, pán Rubik, ďakujem veľmi pekne za vaše vyjadrenie, že je dôležité, aby Európsky dvor auditorov sa zaobral hlavnými rizikami. To určite je súčasťou našej stratégie našich e, úloh a preto sme to aj robili. Auditori majú zodpovednosť zaoberať sa dlhodobými rizikami, e, ktoré ovplyvňujú realizovateľnosť našej únie a aj implikácie na rozpočet. Pán e, Rubich, hlavne ste sa zaujímali o dopravu. Ďakujem za to, že ste nadniesli túto tému. Ja som spomenul, e, e, že sa to týkala moja správa. Najdôležitejšie treba e, povedať v odseku 89 našej správy sa spomínajú emisie ostatných sektorov, ktoré vo všeobecnosti 90. rokov sa znišujú, ale emisie zo sektoru dopravy nie. Ako viete, v krajinách ako Nemecko e, sú e, problémy e, veľkým emitovateľom emisí je teda Nemecko. A budem teda ďalej odpovedať na tieto otázky a potom zareagujem aj na to, čo ste sa spýtali. Takže sektor dopravy má veľa práce pred sebou a tieto otázky, ktoré sme spomenuli, tie budú zásadné. E, bude treba sa odkloniť od uhlíkových zdrojov energie, e, ktoré používajú ešte stále mnohé vozidlá. Ale by ste sa spýtali aj na, cez, e, aj na dopravnú infraštruktúru v mnohých mestách. Viete, že mnohé mesta začínajú bojovať proti znečisteniu ovzdušia Začali sme teraz e, s osobitnou správou o kvalite ovzdušia v dôležitých mestách v Európe. E, my sme pracovali takýto e, prehľad a chceli sme aj trošku zosumarizovať tie doterajšie audity, ktoré sme urobili, tak na našej internetovej stránke je vlastne odkaz na všetkých 41 správ za posledných 5 rokov, ktoré som spomenul. 8 z nich sú zhrnuté e, e, v takých zhrnutiach na našej internetovej stránke, aj pokiaľ ide o dopravu, kde sa hovorí o efektivite verejných e, mestských infraštruktúr. Takže môžete si to nájsť na našej internetovej stránke. Môžete sa aj spojiť s príslušnými auditormi, ak máte záujem. E, takže toto je veľmi dôležité za účelom znižovania emisí. E, takže oblasť dopravy bude e, preto veľmi dôležitá. Dôležité bude zmenenie, bude vlastne zmena spôsobu energie, ktorá poháňa auta plne chápem, teda, že váš e, kolega, ktorý položil ďalšie otázky, už odišiel, on ma počúval dvakrát aj na výbore kont. Súhlasím s ním, že musíme sa zaberať aj súkromným, aj verejným financovaním. E, správne e, zdôraznil zodpovednosť zákonodarcov, treba aj motivovať súkromnú sféru pri správnej tvorbe legislatívy. Práve preto my sa snažíme vlastne poskytovať kontext pre tie hlavné legislatívne programy, e, ktoré vy momentálne v parlamente zvážujete. E, treba e, sa teda zaoberať aj teda klimatickým balíčkom. Junckerova komisia sa veľmi zaoberá touto tému, preto sme e, to spomenuli aj v našej revízii súdneho dvora. Pokiaľ ide o verejné financie, e, ktoré spomenul pán Javor, e, to je v jednej štúdii, ktorú som nespomenul. Minulý rok sme vytvorili osobitnú správu, ktorá sa zaoberala tým, že Európa chce 1 euro z 5 z európskeho rozpočtu míňať na klimatické kroky a my sme e, povedali, že naozaj vážne hrozí, že to, tento záväzok sa nesplní, že sú naozaj limitované prostriedky v rozpočte EÚ. Pán Kon, e, ďakujem veľmi pekne za vašu správu. Povedali ste, že ste e, na v oblasti pohraničia Belgická. Nemecka, eh, Holandska, nie ste ani ďaleko eh, od Luxemburska, odkiaľ sme my. Je tam veľmi veľa otázok. Eh, v týchto oblastiach mnohé z našich štúdí sa zaoberajú nielen um, zablokovanou situáciou na národnej úrovni, ale aj hm, cezhranične. Mnoho energetických otázok sa musí preto vnímať cezhranične, kolektívne, viacerými štátmi naraz. Spomenuli ste aj e, spoločenský e, prechod, ktorý je potrebný. E, potrebujeme tu teda radikálnu transformáciu. Je to politické, spoločenský aj politicky. Mnohé naša spoločnosť momentálne závisí od jadrovej energie či od uhlia. Treba sa zaoberať tým, ako pomôcť týmto komunitám, ktoré závisia od tejto energie, aby sa necítili E, že politika na nich zabudla. Spýtali ste sa, či máme nejaké plány, aby, e, ako sa zaoberať e, emisiami z a z dopravy. Určite sa tým zaoberáme ale e, chceme sa zaoberať aj e, celkovo teda e, zelenými emisiami. A teda tieto dva sektory osobitne, ako by mohli znižovať emisie, to je niečo, čo máme určite veľmi na pamäti, pokiaľ ide našu budúcu prácu. A teraz oznámime náš pracovný program o mesiac. Pokiaľ ide o budúci rok, nemôžem teda obsah tohto odhaliť už dnes. A my samozrejme um, sa e, týmto zaoberáme a potom e, by som chcel Samozrejme, e, zabrať metánom, keď sa pozeráme na emisie z poľnohospodárstva. Veľmi jasne formulujeme, že je to významná téma, je to niečo, čo treba mať na mysli. Chceme vytvoriť ne, nechceme e, sa v osobitnej správe zaobrať iba touto témou, tá by mohla e, viesť k priveľa úsmevom, ale e, Hovorí sa teda aj o tom, aby boli menej emitujúce zvieratá, nielen um, automobily. Dúfam, že som dostatočne dobre vysvetlil, že našou úlohou je, aby zákonodárcovia členské štáty uh, rada lepšie vnímali dlhodobé rizika pre európsky rozpočet a pre e, teda celkovo e, schodnosť EÚ. Je mi ľúto, že to pre vás nie je akceptovateľne. Nemôžeme e, sa snažiť zapáčiť všetkým. V parlamente to nie je našou úlohou. Našou úlohou je poukazovať na rizika aj pre celkovú schodnosť a pre rozpočtovú realizovateľnosť. O to sa snažíme, to robíme. Vy hovoríte, že by sme sa mali zaoberať iba krátkodobými trendami, pokiaľ ide o rozpočet. Snažíme sa o tom. A práve teraz prebieha dvojhodinový seminár vo výbore KONT, ktorý vie, vedie môj dobrý kolega Lazarus. A ten sa práve zaoberá zmenami vzorcov, ktoré budú potrebné v rozpočtovej kontrole po roku 2020. E, takže tam práve beží tento seminár s pani a My sa teraz snažíme venovať týmto témam, e, ktoré e, ste povedali, že by ste boli radi, keby sme sa im venovali. No a pokiaľ ide o budúcnosť spoločnej polnospodárskej politiky, máte pravdu, komisia už bola konzultovaná v tejto súvislosti, komisár Hogan má predostrieť návrh v novembri tohto roku v tejto súvislosti. A opäť nechcem e, predbiehať našu, náš e, pracovný program na budúci rok. Je vysoko pravdepodobné, že sa budeme venovať návrhom komisára Hogana, ktoré predostrie v novembri k budúcnosti e, spoločnej poľnohospodárskej politiky. A napokon, pán predseda, ďakujem za vaše otázky. Takže či sme zohľadňovali zmenu golfského prúdu? Nie ale v eh, dlhodobých tých eh, geografických eh, prísvitkách spoločného výskumného centra sme zohľadňovali najlepšie predpoklady v, tomto, v tejto oblasti a tie zohľadňujú najnovšie vedecké výsledky UNFTCC E, toho súčasťou sú aj rizika radikálnej zmeny golfského prúdu, ktoré, ako hovoríte, by mohli byť veľmi problematické pre e, severnejšie členské štáty. E, dnes som spomínal skôr rizika južne položených štátov, tam je vysoké riziko desertifikácie, ale máte pravdu, klimatické zmeny naozaj ovplyvňujú všetky časti EÚ odlišným spôsobom a samozrejme zmena golského prúdu môže uh, byť teda spôsobená klimatickými zmenami. Povedali ste, že niektoré že tie, že tie naše tabulky boli trošku zjednodušené a fotovoltaika sa mala rozdeliť na viacero segmentov. Máte pravdu, ako viete, toto je trh, ktorý sa veľmi rýchlo vyvíja a náklady e, sa veľmi rýchlo znižujú. Veľmi ma zaujíma váš záujem. Je dôležité aby tento e, výbor e, bol úzko zainteresovaný do tohto. E, môže tu byť väčšia, väčší priestor pre generáciu, pre generovanie energie zo slnka pre viac členských štátov. Číňania boli veľmi aktívni v poslednom období v tejto oblasti, určite ste to sledovali. Dôležité aby sme eh, zostali lídrami vo výskume a v inováciách, ako eh, dnes spomenul váš eh, predseda, pán Buzek. A napokon je veľmi dobré, že EÚ e robí svoju časť, ale čo sa deje v Číne, v USA, vo zvyšku sveta. Zdôrazňujeme... Medzinárodná dôležitá úloha vrátane strany 17, kde vidíte o Párižskej dohode globálne záväzky predseda USA avizoval stiahnutie sa z tejto dohody spoločne s množstvom vecí už vyjednaných. Uvidíme, ako si žela e, na novo rokovať Mnohé ďalšie krajiny budú posudzovať svoje úsilie v mnohých krajinách, ako je Kalifornia, ktorá je väčšia než mnohé naše členské krajiny. Čína e, urobila mnohé zmeny, to víta. EÚ e vo fotovoltaike sú svetovými lídrami. Toľko vám môžem poskytnúť teraz ako podrobnosti. Teší ma záujem tohto výboru a ten len dokazuje, že je tu veľmi živá diskusia. Ďakujeme. Máme možno na druhé kolo na pol minúty ako i predošlých bodov, pán Lanen. Nechcem tu debatovať o úlohách účtovného dvora. Podľa mňa je správne, že to je praktická pomoc na základe skúsenosti. To je určite správna cesta. Avšak, že potvrdzujete Číne, že má obrovský zvrat, to ne, neakceptujem v Číne každoročne e, každý mesiac sa spustí toľko, toľko ešte elektrárni, koľko my e, ušetríme. Už pred desiatimi rokmi som videl tú štatistiku. V Paríži bol vidieť len 1800 metrov veľkový veľký kúsok, pretože sa vtedy povedalo, že ak to nehromedzíme, budeme mať e, postupne o 100 metrov vyššie stavy e, mora. Takéto hlúposti nemôže e, účtovný dvor brať za bázu. Neberte si to osobne ale ten návrh je naozaj niekde si v oblakoch, ale nemyslím to na vás osobne. Ak sa o 100 metrov zvýši stav, e, stav morí, to je veľmi pozitívne pre Českú republiku, pretože by sme mali potom prístup k moru. Ďakujeme, veľmi zaujímavé. Ešte snad jedna poznámka. Veľmi e, slubný na ukladanie energie je vodík, to ste sa neviedrili. Môžeme ho pridať e, k prírodnému k zemnému plynu, ale môžeme to používať oddelenie. O tom sme počuli v tomto výbore veľmi zaujímavé diskusie. Ďakujeme, určite sa to, to patrí e, k dlhodobým trendom. Nech sa páči. Ďakujeme, pán Lania. Ja som asi nepovedal hlúposti, si myslím, ale pán Langen už odišiel. Takže spomenul otváranie množstvo elektrární uholných v Číne. Jeden z najväčších dvoch znečisťovateľov má veľa problémov. Ich postoj ku klimatickým zmenám sa výrazne zmenil za posledné roky. Pozrite sa na stránku 20, tabuľka 2, kde je Nemecko je zodpovedné v roku 2015 za 20 emisí EÚ, čo je viac než všetkých tých 19 menších krajín spoločne. Sú to zaujímavé členské krajiny s Nemecko i Polsko napríklad e, stále spaľujú množstvo hnedého uhlia. Vy ste spomenuli potenciálny význam vodíka. Ďakujem za to, že ste vyzdvihli množstvo týchto bodov. Veľmi ťažké je stihnúť celú tú e, sféru na 60 stranách. Veľké použitie e, vodíka by znamenalo veľmi významné využitie. Musíme na tom pracovať ďalej. I ďalej budeme skúmať toto, túto oblasť energetiky a inovácií a zaujíma nás, čo robí komisia tejto oblasti. Podľa toho, čo ste povedali, je aktivita v tejto oblasti. V každom prípade ďakujem za toto vypočutie. Bolo to naozaj veľmi zaujímavá diskusia. Pohľad eh, účtovného, na účtovný dvor z, z technickej perspektívy nie je to veľmi porovnateľné. V každom prípade Váš prístup je veľmi zaujímavý a možno na budúce by sme mohli dostať určité odpovede ku krátkodobým opatreniam. Zimný balíček a ďalšie e, materiály diskutované v našom výbore. Kolegovia teda, ak tu ešte ste niekto, popoludní počuť, pokračujeme 14.30 v tejto miestnosti. Prvým bodom bude výmena názorov s Mariou Gabriel, s pani komisárkou pre digitálnu spoločnosť k, k, ku kybernetickému balíčku ako súčasť štrukturovaného dialógu. Ďakujem. Teším sa, že vás uvidím opätovne v popoludní.